Ja, meine Damen und Herren, darf Sie herzlich willkommen heißen. Vážené dámy a páni, rád by som vás eh, tu privítal. Vidím, že máte novú frizúru. Ja som eh, predtým vyhral v kartách a vyhral som, tak som si to mohol dovoliť. Na začiatku Auch, auch nur som chcel požiadať, aby sme eh, najprv sa informovali o tom, o čom sme teda eh, odhlasovali na výbore koordinátorov, pretože to musí odhlasovať výbor. To sa nedá len tak urobiť, že tu bude nejaké písomné oznámenie, ale včera sme sa na koordinátorov dohodli pomerne rýchlo, že budeme pracovať na celom balíčku eh, na programu Horizon 2020 Tiež sme určili, ktorí budú spravodajcovia a bude to asi tak, aby sa rozhodlo potom e, v, na jeseň, do jesene 2012. Budeme mať dovtedy niekoľko e, rokovaní a časť, o časti tohto balíčka budeme diskutovať e, potom na ďalšom programe sme sa musíme rozhodliť, že kedy sa v budúcnosti stretneme, pretože mnoho rozhodnutí bolo jednoducho odložených a musíme nájsť nejaké riešenie. Potom je tu návrh, či by sa nedali rýchlejšie spôsobom poskytovať eh, správy, ale tento návrh zatiaľ nedá sa splniť, pretože postup je teraz taký, že vždy, keď máme nejakú správu, ktorá eh, sa poskytne nedá s tým nič, sa s tým nič robiť, jednoducho takto to funguje s týmito správami, nedá sa to nejako oklamať ani posúť na rýchlejšie a podobne. Takže teraz, čo sa týka Horizon 2020, ma, ma poskytla nám EPP e, postup, e, potom časť, e, časť tohto si zobralo GUE, potom máme tak ďalej implementácia eh, navigačného systému, to dostalo EPP, potom je program z eh, malý pre malé stredné podniky, eh, aj konkurencieschopnosť ALDE a potom ďalšia využívanie informácií z verejného sektora, to je skupina SAD potom bolo viacerých e, stanovísk vyjadrení, takže marketing Financial Instruments e, to bola druhá časť, to dostala, dostal ALDE, vytvorenie programu pre životné prostredie e, LIFE, to dostalo EPP, potom aktívny program Európy 2011, to dostalo SAD a potom je tu nástroj inovatívneho, inovatívneho financovania v kontexte viacročného finančného rámca, to išlo tiež EPP, takže týmto som vás o všetkom informoval Myslím si, že to je dobré, že aspoň tí, ktorí sú tu, sú informovaní. Prejdem hneď k bodu číslo 1 dnešného programu. To je európske normy. Je tu kolega Gierek, náš spravodajca, a preto by som hneď aj rozdal slovo. A nech sa páči, nech sa páči pán Gierek. Ďakujem pekne. Stanovisko Európskeho parlamentu a rady, o ktorom dnes diskutujeme, má veľký vplyv, mal by mať vplyv teda na e, spoločné normy, ktoré by mali byť podporovať spoločný vnútorný trh, pričom by mal zabezpečiť e, aj zvýšenie konkurencie schopnosti. Ide tu o zlepšenie procesu normalizácie, teda e, vytvorenie noriem a zabezpečenie príslušnej reprezentácie malých a stredných podnikov, ako aj všetkých zainteresovaných skupín v tomto, do tohto procesu tvorby noriem a pri vytváraní noriem, ktoré v, v oblasti infokomunikačných technológií a pričom zabezpečiť interoperabilitu to je interoperabilita v prípade informatičných informatí, špecifických techník, pretože tu sú máme určité problémy v Európe a taktiež aj normiem, ktoré sa dotýkajú trošku je to teraz opomenuté, ale tiež si myslím, že je to rovnako dôležité v hľadiska budúcich plánov. Ide o to, aby sa rýchlo rozvíjali technológie ako napríklad nanotechnológie, biotechnológie, jadrové techniky najdôležitejšie zmeny, ktoré boli, sú navrhované v správe, sa týkajú um, pravidel Európskej komisie, ktoré sa týkajú predpisovania uh, technických noriem a tiež akým spôsobom uh, o úpravu alebo o zavedenie noriem v oblasti služieb To znamená, že zavedenie infokomunikačných technológií do sektoru služieb. Tiež e, sú takisto aj Čiže to majú byť normy, ktoré by mali byť na, z úrovne Európskej únie. Ja ako spravodajca e, pozitívne hodnotím tieto návrhy Európskeho parlamentu aj rady, pretože sa tu konsoliduje doteraz e, štandardizačná politika Európskej únie, pričom e, sa tam zavádzajú aj nové prvky, ktoré vytvárajú nové výzvy, vďaka čomu vzniká solidný základ pre modernizáciu z, z vnútorného trhu, tak aby bol spoločný spoločný systém noriem v rámci Európskej únie. A takéto prvky napríklad obsahuje aj systém notifikácie noriem v službách, konkrétne v elektronických službách. Dôležitá je aj tá časť, ktorá sa týka financovania, e, pretože tam, tom, tam išlo o to komisii, aby zabezpečil lepší právny základ a lepšie postupy Niektoré prvky týchto projektov vyvolávajú však trošku obavy z hľadiska fungovania v rámci partnerstva. Potrebné sú teda určité konkrétne zmeny e, v tejto smernici tak, aby nedošlo k určitým implementačným um, problémom a aby to skutočne slúžilo podpore vnútorného trhu a viedlo to k zlepšeniu konkurencie, schopnosti a inovatívnosti a aby sa tým zabezpečil aj príslušný rozvoj. Systém európskej normalizácie musí e, vlastne prostredníctvom zavádzania nových prvkov e, spoločný trh a a vlastne práve týmto smerom smerujú tie jednotlivé úlahy. Poprvé, je treba zadefinovať eh, základy európskej štandardizácie. To znamená, že dôležité je eh, dodržanie jednej zásady, ktorou je zastúpenie jednotlivých členských štátov. Toto chýba, taktiež chýba aj určitý systém standstill, ktorý je nevyhnutný pre harmonizáciu na európskej úrovni. To znamená, že môžete sa držať štatutizačného procesu v jednej krajine, keď sa už to začalo na európskej úrovni. Takže otázka koncentrácie si vyžaduje určité do, e, dopresnenie. Ide o tie oblasti, kde sa navrhujú zmeny vo fungovaní e, existujúceho systému e, v projekte správy sa diskutuje o, špeci- o technických špecifikáciách európskych noriem, pričom tie kritéria, ktoré majú tieto normy splňať, sú um, priaznivejšie, pretože jedným zo základných princípov je spoločný konsenzus a práve tá integrácia takéhoto systému je, je, predstavuje práve jeho silou. Účasť e, v, v, e, v tomto konzorcie však e, bude podporovať existujúce normy, pričom je treba zabezpečiť aj účasť malých a stredných podnikov, aby tieto tiež neboli škodné. pretože kritéria, ktoré sa tu uplatňujú pri rozhodovaní, nie sú vždy demokratické voči malým a stredným podnikom. Preto ustanovenie normy Európskej únii by malo byť obmedzené na to, aby sa prakticky uznali európske štandardizačné organizácie a možnosti, ktoré by, takéto organizácie ponúkajú, by sa mali využiť. Zo všetkých členských, a tie by mali využívať všetky členské štáty, ehm, tvorba technických špecifikácií, by sa mala udiať len v okre, ohraničenom počte prípadov, pričom sa musia dodržať tie isté kritériá ako pri tvorbe noriem. To znamená, že to musí byť e, transparentnosť, dobrovoľnosť a tak ďalej, tieto základné e, kritériá. A v prípade ITC teda informačných technológií, komunikačných technológií ide o to, aby došlo k zachovaniu interoperability. Takže inými slovami, náš cieľ, o ktorom som hovoril na začiatku, je naozaj solidný, avšak e, môžu sa k nemu dostať rôznymi cestami k tomuto cieľu. A v tomto dokumente sa navrhuje len jedna z týchto ciest. No, neviem, či to je tá najlepšia, najbežnejšia cesta aj keď si myslím, že je to cesta, ktorá by možná umožniť eh, urýchlenie týchto procesov, prípadne lepšie využiť jednak fór, ktoré tu existujú, a jednak eh, pri príprave noriem, čo čo Európska únia je, je, je povinná, pretože máme tu veľa globálnych eh, konkurentov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne spravodajcovi. Teraz by som dal slovo komisii. Pani Brickman, môže začať. Uh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem, že ste dali aj komisii príležitosť prezentovať členom vášho výboru hlavné prvky nášho návrhu, ktorý sa zameriava na záležitosti, ktoré spadajú do našej pôsobnosti a e, ktoré sa objavujú aj v návrhu stanoviska pána spravodajcu Giereka. A jemu by som chcela poďakovať za spoluprácu pri koncipovaní aj nášho návrhu a za e, veľmi ústretovú diskusiu No a ja by som eh, vo svojom vystúpení chcel reagovať na väčšinu tých prvkov, ktoré spomenul pán Gierek. Eh, musím vysvetliť už teraz jednu vec a to, prečo sme predložili návrh, ktorý teraz máte na stole. Eh, v prvom rade by som potrebovala vysvetliť, že ide o balík. To znamená, nemáme tu len ten základný dokument, ale aj oznámenie. A teda nielen nariadenie, ale aj oznámenie. A v tejto oblasti si nemyslíme, že je možné vypracovať jeden právny e, akt pre všetky prvky stratégie. A práve preto sme predložili celý balík, ktorého súčasťou je aj to spomínané oznámenie. E, teda chceme vypracovať akúsi strategickú víziu pre štandardizáciu do roku 2020 a e, preto je dôležité isté prvky vysvetliť. No a z toho, čo spomínal pán Gierek um, a čo sa nenachádza v nariadení, uh, chcela by som povedať, že tieto veci sú práve zhrnuté v poznámení. No a teraz k tomu nariadeniu. Hlavným prínosom nariadenia je to, že sa uplatňuje v členských štátoch priamo, že nie je potrebná žiadna transpozícia a žiadne vnútroštátne zákony alebo iné normy. Národný zákonodárca skrátka nemusí konať. Teda nariadenie je adresované priamo členským štátom, ale do istej miery aj komisii a e, tiež e, je určené európskym štandardizačným orgánom. V jednom nariadení možno nájsť všetky prvky, ktoré doteraz boli vo viacerých právnych aktoch, takže z tohto pohľadu ide o riešenie um, užívateľsky priateľskejšie, teda v jednom texte nájdete všetky elementy, ktoré sú potrebné na implementáciu nariadenia. My, teda v podstate na týchto mojich e, obrázkoch na prezentácii si môžete pozrieť tie jednotlivé právne nástroje, ktoré sa budú nahrádzať či už úplne alebo čiastočne. A je tu jedna vec, ktorú by som chcela spomenúť osobitne a týka sa to e, smernica 9834. My musíme zdôrazniť, že hovoríme o štandardizácii a nie o technickom, technické regulácii Eh, technická regulácia, ktorá sa spomína eh, v smernice 98 lomeno 34, nie je súčasťou tohto nariadenia. Teda nehovoríme o regulácii, hovoríme len o štandardizácii. No a mm, tu eh, to spomínam len preto, aby nedošlo k zmetku, pretože smernica 9834 sa týka aj štandardizácie, aj technickej harmonizácie. A je to dôležité spomenúť, aby sme potom nespôsobovali zbytočný zmetok. E, jednoducho ide o z časti, tá smernica sa týka aj tak, takého, povedal by som, súkromného nástroja, ktoré je určené podnikom a odvetviu. No a e, tá technická regulácia alebo technická harmonizácia nie je povinná. Štandardizácia, to je iný prípad. No a prejdem tou svojou prezentáciou rýchlejšie. My sme pri viacerých e, príležitostiach už povedali, že to, čo navrhujeme, je pomalým vývojom, evolúciou. Nie, nejde o nejaký revolučný skok. A ja by som chcela objasniť, e, ako to je a prečo to je takto. Systém samotný sa nezmenil, e, teda povaha štandardizácie a noriem zostáva rovnaká, teda dobrovoľný prístup založený na trhu a vždy E, trváme, alebo ešte stále trváme na tom, že prevažuje, že väčšiu váhu má medzinárodný štandard. E, my teda nemeníme nič na, ani na, na úlohe organizácie pre štandardizáciu v Európe. Um, viete, že e, tieto organ, teda tento systém organizácie európskych štandardizačných organizácií získal osobitný štatút a má právo vypracúvať európske normy. No a máme v platnosti tzv. dohodu o e, prednostnom partnerstve a o zdieľaní prevádzkových nákladov až do výšky 50 ale tieto organizácie sú nezávislé, hoci ten vzťah je preferenčný. A um, preto v nariadení hovoríme aj o ESO, teda Európskych e, e, štandardizačných organizáciách. My sme e, teda nemenili ani úlohu ESO, e, nemeníme ani princíp e, národného delegovania, ani úlohu NSB. A v nariadení samotnom to dokonca ani nie je napísané, je to v oznámení a preto právny nástroj nemôže byť E, napis, ale teda musí byť napísaný e, podľa striktných pravidel a preto, te, e, preto to v nariadení nie je. A teda vypracovali sme aj oznámenie, ktoré vysvetľuje podrobne všetky prvky systému, toho európskeho systému tvorby noriem, štandardizácie. Spravodajca tiež spomenul niekoľko inovatívnych prvkov a ja by som chcela tieto inovatívne zmeny v nariadení teraz priblížiť. My sme v prvom rade po konzultáciách so zainteresovanými stranami na komisii vypracovali ročný pracovný plán, ktorý e, bude zahrňať e, koordináciu smerom nahor a otvorené konzultácie. My momentálne vypracúvame program, ktorý by mal byť komisiou schváliť v nasledujúcich mesiacoch a ktorý vám ukáže, ako európske štandardy e, môžu podporovať európske politiky a európsku štandardizáciu a tiež ako e, môžu podporovať hlavné iniciatívy Európskej únie, napríklad e, digitálnu agendu, Resource for Europe a iné aktivity, ktoré momentálne v Európe prebiehajú. Teda ide o akúsi akýsi prvý pokus predložiť e, zo strany komisie, rade aj parlamentu návrh priorít pracovného programu v oblasti európskych noriem. No a tento pracovný program nie je súčasťou nariadenia, pretože je to prvok nový a bude vyžadovať e, súhlas parlamentu a rady. Spravodajca tiež spomenul e, rozšírenie služieb, ale my navrhujeme rozšírenie oblasti služieb len tam, kde bude aj záujem verejnosti, aj dopyt trhu. Takže náš, náš princíp zostáva nezmenený. Chceme, aby služby boli kvalitné, žiadané Ďalšou novinkou je mm, prehlbená účasť zainteresovaných strán. Ide v podstate o právo moci, ktoré vyplývajú z Lisabonskej zmluvy a um, ide o súčasť komitológie, ktorá bola zavedená Lisabonskou zmluvou vo forme delegovaných aktov Tiež by sme chceli zaviesť možnosť využívania e- existujúcich špecifikácií IKT z, e, z programu Fora and Consortia v našich politikách a obstarávaní. A v prípade komunikácie s ESO nebudeme vyžadovať e, tieto princípy Fora and Consortia, ale chceli by sme zachovať existujúce štandardy IKT. Samozrejme s jednou podmienkou a to, že musia existovať e, isté poistky a kritéria kvality, ktoré bude treba splniť. Tento element je dôležitý, pretože môže E, sa zamieňať fakt, že my dávame mandát ESO na vypracúvanie noriem v oblasti štandardizácie s tým, že je tu oblasť IKT, kde chceme uplatňovať existujúce normy a tam v podstate mandát ESO nedávame na vytváranie nových štandard, štandardov. Čiže um, ten mandát e, pre ESO nie je monopolom, ale zároveň nedávame inej organizácii právo vypracúvať európske normy. To je veľmi dôležitý prvok, pretože som videla, že sa o tomto rozvíjajú diskusia, spôsobuje to zmetok. Ďalej ehm, zaangažovanie malých a stredne veľkých podnikov a rôznych zainteresovaných strán z celého spektra spoločnosti je veľmi dôležitým prvkom nariadenia po týchto zmenách a tu je veľmi dôležitý systém reprezentácie aj vo fáze tvorby stratégie, aj vo všetkých fázach procesu štandardizácie na európskej úrovni. A toto tiež nie je v nariadení, je to v oznámení. E, na národnej úrovni napríklad tiež e, trváme na tomto princípe, ktorý nemôže byť zahrnutý do nariadenia, preto znova je v oznámení oznámení nájdete napríklad informáciu o tom, že jedna z aktivít, ktorá sa vyžaduje od členských štátov, je zabezpečenie účinného zapojenia e, spoločenských e, subjektov do procesu štandardizácie. No a e, zapojenie malých a stredne veľkých podnikov a spoločnosti je tiež novinkou, pretože doteraz takéto kritérium nejestvovalo. A Teraz e, financovanie týchto vzťahov bude prebiehať podľa harmonizovaných kritérií. Tiež by sme chceli zabezpečiť zvýšenú um, reakcie schopnosť e, štandardizačných orgánov na podnety spoločnosti na úrovni členských štátov. Takže ešte raz e, k, k postaveniu ESO, Európskych štandardizačných organizácií. Tu CEN, CENELEC a ECI budú naďalej mať monopol na tvorbu európskych štandardov, pretože sa domnievame, že európsky systém štandardizácie, ktorý funguje a e, ktorého kvalitné výsledky pozorujeme v každodennej praxi, by nemal byť narušaný. Tu musí byť ponechaný v existencii tento vzťah medzi komisiou a týmito organizáciami, ale E, chceme zaviesť e, jasnejšie definované termíny a financovanie založené na cieľoch, na dosahovaní určitej výkonnosti, určitých parametrov. A e, tým teda nechceme narušať štruktúru európskeho štandardizačného systému. My by sme chceli prostredníctvom našich rámcových partnerstiev ďalej využiť určité možnosti optimalizácie a po tom, čo bude schválené nové nariadenie, by sme chceli e, predstaviť aj novú zmluvu o partnerstve, ktorá bude vychádzať z finančného nariadenia. Teraz niekoľko cieľov. My by sme napríklad chceli zvýšiť efektívnosť o, o 50 do roku 2020 a keď bude schválené nové finančné nariadenie a e, nová zmluva o partnerstve, chceli by sme presadiť určité prvky zjednodušenia, ktoré sa dostanú teda práve do toho finančného nariadenia. Najprv sa bude hovoriť len o paušálnych čiastkách, ale bude to závisieť od e, nové, novej zmluvy o finančnom partnerstve teda FPA. Tiež chceme zaviesť princíp transparentnejšieho výkazníctva a to tak na národnej ako aj európskej úrovni, čiže inými slovami dáme e, organizáciám do rúk e, silnejšie nástroje, ale zároveň by sme ich chceli príjmať, aby urýchlili proces optimalizácie, hoci e, treba pamätať na to, že nesmieme ohroziť kvalitu produkovaných noriem iste si možno predstaviť aj e, to, že keď dojde k prepracovaniu e, nového rámcového finančného partnerstva alebo tých e, zmluv o finančnom partnerstve, všetky tieto body tam môžeme vložiť. Ďalej v návrhu správy sa spomína otázka načasovania, pretože sa zdá, ako by sme navrhovali načasovanie tohto mandátu a tých nových zmluv takým spôsobom, že tu chýba istá rovnováha, preto by som sa tomuto chcela vy, e, vysvetliť túto vec. Pán predseda prerušuje rečničku. Okay, don't want Too small. I will, I will, I will say it. Aha, takže je tie písmenka sú príliš malé, takže to prečítam. V článku 7 odseku 3 navrhovaného nariadenia je formulovaná požiadavka, aby ESO odpovedali do jedného mesiaca do, na, na ten navrhovaný mandát a komisia následne má 3 mesiace na to, aby predložila návrh zmluvy. No a ja tu chcem povedať, že na jednej strane reakcia je pre, alebo teda reagovať na reagovať je pre ESO jednoduchšie, pretože ESO už e, v podstate mm, pracujú na koordinácii v rámci súčasného pracovného programu. Ale my e, budeme teraz navrhovať e, mandáty alebo rôzny man, odlišný mandát, ktorý bude závisieť od priorít a preto si myslíme, že ESO by mal stačiť mesiac na to, aby odpovedali. Každopádne my chceme e, s ESO spolupracovať. Potom máme 3 mesiace a tu hovoríme o rôznych krokoch, ktoré sú ktoré súvisia napríklad s princípom dobrého riadenia, e, kde bude treba napríklad vyhodnotiť návrhy z pohľadu relevantnosti, kvality, rozpočtu, rozpočtovej primeranosti a budeme musieť vypracovať samotný návrh zmluvy. Čiže je tu niekoľko krokov, ktoré by eh, v konečnom dôsledku mali viesť k zlepšeniu, ale bude nám to vypracovanie toho kontraktu trvať eh, dlhší čas. Ak by sme to chceli urobiť za kratší čas, tak eh, je to síce možné, ale môže utrpieť kvalita. Jednoducho nejde len o to odpovedať áno alebo nie na otázku na ten mandát. Dobre, teraz k tým špecifikáciám infokomunikačných systémov. Toto je pomerne zásadná inovácia, ako spomenul už spravodajca. My by sme chceli povedať, že sú dva spôsoby, ako sa dopracovať k tomuto cieľu. Vysvetlenie nájdete znova v oznámení a my podporujeme spoluprácu medzi ESO a e, Foreign Consortia. E, s podmienkou, aby bola zaistená interoperabilita, ako, spome- ako spomenul pán Gierek. E, Tiež e, musí existovať možnosť akceptovania existujúcich špecifikácií IKT, hoci je tu niekoľko podmienok a tu by sme po e, konzultácii s viacerými zainteresovanými stranami um, teda po konzultáciách budú zavedené nové štandardy, alebo budú navrhnuté nové štandardy na budúci rok a e, je tu niekoľko podmienok, ktoré bude treba uplatniť. Napríklad nebudeme zavádzať štandardy IKT v oblastiach, kde už existuje nejaká európska norma a e, budeme sa snažiť ich uplatňovať len tam, kde existujúca norma je zastaraná, kde sa nedostatočne uplatňuje alebo kde nejestvuje. No a ďalej je treba prihľadať na určité kritéria kvality a e, tu je napríklad e, potrebné rešpektovať princípy e, rôzne princípy transparentnosti, hospodárskej súťaže a horizontálnej spolupráce. Uh, Takže ešte na záver o význame tohto nariadenia, kde by sme e, chceli, aby bolo skoro prijaté a skoro vstúpil do platnosti podľa možnosti od 1. januára 2013. Spravodajca spomína, že digitálna agenda pre jednotný trh, ale aj pre politiky malých a stredných podnikov e, sú dôležité vzťahy medzi inováciami a výskumom a e, je potreba riešiť výzvy spoločnosti. A úplne na záver, táto otázka je pomerne dôležitá, preto už v roku 2013 spravíme nezávislé prehodnotenie zmien, ktoré sme zaviedli. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Dnes za informácie do diskusie, diskusie sa ako prvá prihlásil Ďakujem pekne, pán predseda. Súhlasím s návrhom stanoviska pána kolegu Gerka. Vo všetkých podstatných črtách ho môžem podporiť. Jeho stanovisko okrem iného sa zhoduje aj s niektorými názormi členských štátov, ktoré zazneli pri prejednávaní na rade, pokiaľ na tomto fóre to neznamená priťažujúcu okolnosť. Len ak dovolíte niekoľko detajlov a jedna pripomienočka. E, k odôvodneniu pozmeňovacích návrhov stanoviska číslo 5, 6 a 8 pozmeňujúce návrhy týkajúce sa e, odsekov preambule 19, 20 a 22. Tam aj v súlade s môjim názorom sa používa e, pojem norma v IKT a ten je nahradený pojmom technická špecifikácia. Ja som si nie celkom istý, či tento cek preambul, toto zdôvodnenie pre túto zmenu stačí. V tom zdôvodnení sa hovorí, že normy sú vymedzené na základe svojho regionálneho pôvodu alebo spôsobu vypracovania a nie v závislosti od priemyselného odvetvia. S tým môžem súhlasiť len čiastočne, pretože ako normu môžeme označiť akýkoľvek doklad. Dokument môže to byť odvetvová norma, podniková norma alebo norma nejakého združenia. V prípade daného návrhu nariadenia pri pripomienkách tu išlo o snahu jednoznačne odličiť európske normy od iného druhu dokumentov vypracovaného fórami a konzorciami Takýchto podrobných pripomienok mám viac, ale nebudem zachádzať do takých detajlov. Čo sa týka podstatných čot stanoviska pána kolegu, s tými môžem súhlasiť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne teraz pán kolega Bütikofer. Ďakujem pekne pán predseda. Pre všetkým by som chcel navrhnúť, že mali by sme aspoň v prípade tohto výboru mali zaviesť takú normu, ktorá by sa týkala veľkosti písmen na slajdoch, pretože to sa ne, to, to považujem za strašné, keď e, neviem tu nič čítať, to nie je orientované na kvalitné služby. Chcel by som okrem toho uvieť tri poznámky. Predovšetkým by som chcel poďakovať spravodajcovi za túto intenzívnu prácu na tejto téme. Čo sa týka e, zapojenia malých a stredných podnikov, aj z tých tzv. E, zúčastnených strán spoločnosti, tradicionálnych spoločenských subjektov. Nie som si však ale istý, že či e, musíme o tom hovoriť, že by sa týmto malo posilniť pretože my sme v tomto výbore už hovorili vo veľkom, e, že či, aj v súvislosti s inými, e, inou legislatúrou, že či, legislatívou, že či by existovala určitá dohoda o tom, aké majú byť zapojené tieto zainteresované strany, ktoré majú mať posilnenú úlohu a myslím si, že zatiaľ sme toto ešte dostatočne nerozhodli. Myslím si, že to, čo navrhol pán Gierek v, artikle, v článku 18, to sa mi zdá ako určité oslabenie eh, organizácie pre normy Ehm, prospech ehm, tých eh, zúčastnených subjektov. No, možno, že by sme ešte o tomto mohli pohovoriť a potom po ďalšie, čo sa týka noriem, z, ehm, aby sa odňali normy eh, z fora a konzorcia. Mm, to je tiež jedným z zámerov tohto balíčka. A ja musím povedať, že mne tie tvrdé kritéria, alebo tie podmienky, ktoré nachádzam vo vašom stanovisku vo vzťahu k normám z fora a konzorcia, že s týmto nesúhlasím. Prečo si myslím, že je dôležité, aby sme sa postarali o to, že aj normy z tejto oblasti tiež by mohli pochádzať a to, čo vy navrhujete, v prípade zmien článku 9 a 10, to sa mi skôr zdá, že to by pod, skôr zablokovalo situáciu a nie, že by tu podporilo situáciu. Takže to by si asi vyžiadalo ešte ďalšiu diskusiu. A potom po tretie, vy ste tu správne poznamenali aj, že treba zahrnúť aj služ, normy o vlasti služieb pretože myslím si, že tu sme sa všetci zhodli na tom, že musíme však rozhodnúť alebo opatrne postupovať eh, vo vzťahu k malým a stredným podnikom, pretože tu ide hlavne o ne eh, a určite to aj spada pod eh, členské štáty. Z toho, čo som počul, že oni sa už trochu obávajú, že my tu nejako urýchle nepríjmeme nejaké normy na európskej úrovni a že to vlastne práve bude mať opačný efekt na malé a stredné podniky, respektíve negatívny, negatívny negatívny efekt, takže to by som radšej bol, keby sme postupovali opatrne. Ďakujem pekne predseda. Ďakujem pekne. Pán kolega Bütikofer, vy ste tu neboli včera. Tiež sme o tom trochu hovorili. Ale Máte pravdu, včera sme tu mali za prezentácie, tam mali také malé písmenka, že tam sa nedalo vôbec nič čítať. Takže máte pravdu, že je treba zabezpečiť aj e, praktickosť príspevkov. Kolega Ody. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda, keďže v podstate tu hovoríme o normalizácii a o texte. Myslím si, že aj všetky tie akronymy by sme mali zrušiť pretože jednoducho sa v tom stratíme. Tu by som chcel súhlasiť s tým, čo povedal kolega Butikofer o malých a stredných podnikov. Vážení kolegovia, povedal by som, že nechápem tie pozmeňujúce zmeny, tak ako pán Butikofer 19, ja hovorím o 4 a 18, dá sa, že malá stredné podniky a ich účasť e, je tu predsa len počiarknutá. Mne sa zdá, že ten pôvodný text komisie bol lepší, pretože nanúcuje účasť malých a stredných podnikov, pričom vieme, o ktorých teda vieme, ktoré, že sú buď e, horšie zorganizované, a nie že horšie zorganizované, ale nemajú prostriedky na to, aby sa zúčastnili týchto vecí, čiže podporujeme ich a vieme, že to je sektor, kde je perspektíva rastu asi tá najvyššia. Druhý postreh sa týka priemyselných aspektov. Ja mám pocit, že odvetvie nie je dostatočne počiarknuté tu. Áno, ja chápem, že sa nejedná o sektorový text, ale v každom prípade v prílohe 3 napríklad sú definované organizácie, európske organizácie zainteresovaných strán. Vidíme, že sú tam spotrebitelia spomenutí, zástupcovia ochrany životného prostredia, zástupcovia spoločnosti, malé stredné podniky, ale nie sú tam uvedení zástupcovia priemyslu. Neviem, či by sme tam nemohli e, po ako chceme zabezpečiť konkurencieschopnosť našich priemyslov práve cez otázku normalizácie. A tretí bod, taký doplnkový, v rámci európskych organizácií zainteresovaných strán je zakázané, ak som si dobre prečítal, že je zakázaný konflikt záujmov s obchodnými aspektami, profesionálnymi, priemyselnými a podobne. Ale organizácie, európska organizácia, ktorá nemá konflikt záujmu e, s priemyslom, s obchodom, s profesiou a tak ďalej, e, je potom len politická organizácia. Všetky organizácie, ktorými sa stretávame, každá z nich v podstate zastupuje alebo predstavuje niektorú z tých kategórií Takže ja neviem si celkom dobre predstaviť, ako to môžeme zabezpečiť pre všetkým, ak máme Európsku organizáciu zainteresovaných strán, ktorá má niečo dočinenia s tým daným odvetvím. Danke sehr. Frage möchte... Ďakujem pekne. Pýtam sa, či komisia by chcela ešte poskytnúť nejakú odpoveď. Peut-être, euh, comment... No možno by sme mohli začať tými poslednými otázkami pána Odiho, pretože naozaj tu ide skôr o objasnenie, takže organizácie zainteresovaných strán, ktoré sú spomínané v prílohe 3, to sú tie organizácie, ktoré mohli by v podstate využívať finančné prostriedky, financovanie pre ich činnosti v oblasti normalizácie. To znamená povedzme, že sme si spravili takýto zoznam organizácií, ktoré zastupujú zainteresované strany, malé stredné podniky, spoločnosť a tak ďalej, ktoré by mohli dostať finančné prostriedky. E, samotný sektor priemyselný nedostáva takýto finančnú podporu a preto sa ho nespomíname e, v tomto zozname. Čiže tie priemyselné organizácie v prílohe 3 nespomíname práve preto to, pretože e, E, v podstate v nariadení, keď si prečítate nariadenie, tak sa dočítate, že je možné financovať tieto štyri skupiny európskych organizácií, ktoré prejavujú, predstavujú záujmy spoločnosti či malých a stredných podnikov a ktoré môžu získať finančné prostriedky. Čiže preto sme tam neuviedli aj do, to, do tejto prílohy 3 aj zástupcov odvetvia. Samozrejme, odvetvia sú v centre procesu normalizácie, pripravujú európske normy. Čiže je to partner, ktorému sa nemôž- ktorého sa nemôžete vyhnúť. Je to zásadný partner. Nemôžete robiť normalizáciu bez samotného odvetvia. E, Či tam nemeníme nič e, v súvislosti s aktuálnym systémom v podstate naozaj odvetvie je kľúčové, dôležité preto, aby sme sa dopracovali k takým normám, ktoré potom trh môže akceptovať. E, nepotrebujeme mať normy, ktoré e, sa vypripravia v nejakom procese, ktoré potom nebudú akceptované. Čiže Mm, bez odvetvia si to neviem predstaviť. Ďakujem za vašu podporu, e, za podporu navrhu komisie ohľadom malých a stredných podnikov. Naozaj my sme navrhli silnejšiu formuláciu, kde sme žiadali od európskych normalizačných úradov zabezpečiť zastúpenie malých a stredných podnikov. Chápeme, že táto formulácia bola kritizovaná ale máte pravdu, že to bol náš pôvodný návrh a my si takisto myslíme, tak ako povedal pán Utikov, že to bola silnejšia povinnosť, silnejšie vyjadrená povinnosť. Uvidíme, ako to celé dopadne, aký bude výsledok spolu e, rozhodovania ale správne ste to pochopili, správne ste na to upozornili, že my sme navrhli silnejšiu formuláciu, chcem, ktorá svedčí o tom, že chceme zapojiť malé a stredné podniky pre všetkým, ale ostatných zástupcov spoločnosti. Myslím si, že tá diskusia sa týka, točila okolo tých noviniek tohto nariadenia ohľadom úlohy, ktorú môžeme dať v oblasti špecifikácie IKT, v oblasti služieb. V oblasti služieb viacerí zdôraznili, aj pán spravodajca, aj pán Vidíkov, e, v žiadnom prípade sme tu nevymysleli niečo nové pre služby, niečo iné pre služby, ako je pre produkty, čiže to bude presne ten istý postup. Príprava noriem bude naozaj vychádzať z potrieb trhu, ten istý postup na základe konsenzu a e, v podstate v žiadnom prípade nemôžeme nanúcovať službám niečo, čo by neodrážalo obavy alebo požiadavky e, praxe. Takže dôraz v oznámení, ale aj v naredení kladieme dôraz práve na tento aspekt obozretnosti, na ktorý upozornili viacerí vystupujúci. čo sa týka služieb, čo sa týka IKT, je pravdou, že to je v centre návrhu, pretože ak chceme, tak ako už tu zaznelo, ak chceme e, sledovať technologický vývoj, je jasné, držať s ním krok, je jasné, že je potrebné urýchliť tempo a využívať to, čo je na trhu, a teda komisia určite nezačne rozpracovať normy v tejto oblasti, pretože tie normy už existujú. E, vypracovali ich fóra a konzorcia napríklad. To znamená, máme určité kritéria, veľmi seriózne kritéria v prílohe, kritéria kvality. Sú to naozaj kritéria veľmi, veľmi dobré a Myslíme si, že takto máme všetky záruky, čo sa týka kritérií a kvality, ktoré musia splňať tieto špecifikácie. A potom sme zároveň vytvorili túto platformu, kde budú zastúpení všetci aktéry v rámci IKT, členské štáty, Európske normalizačné úrady, fóra a konzorcia. Nie na úrovni samotných podnikov, samozrejme, pretože tu v podstate chceme rešpektovať pravidla hospodárskej súťaže, pravidla duševného vlastníctva, čiže máme tu akési záruky a proces konzultácií v rámci IKT a potom komisia predloží návrh a príjme rozhodnutie, ktorým uzná tieto špecifikácie v oblasti IKT, čo by nám naozaj malo umožniť získať podporu špecifikácií IKT, ktoré by v podstate podporili našu, našu politiku, elektronické služby, elektronická štátna správa, všetky tie aspekty, ktoré sú dôležité pre, pre rozvoj politik na úrovni komisie, to znamená, budeme využívať tento mechanizmus. To je asi všetko zatiaľ z mojej strany. Čo sa týka mm, prvej fázy otázok, alebo teda prvého kola otázok e, ohľadom aspektu nášho návrhu. E, Takže ďakujem pekne. Otázka na pána spravodajcu Giereka. Chceli by ste ešte niečo doplniť? Alebo ste už boli spokojní? Ďakujem pekne, ja len v dvoch veciach v otázke definície noriem a špecifikácií. To sa musí absolútne presne urobiť v súlade s normami ISO, pretože to sú normy, ktoré presne hovoria o tom, ako sa majú tvoriť normy a špecifikácia, čím sú rôzne. A tu takisto súhlasom s pánom Březinom v tom, že pokiaľ ide o malé a stredné podniky, tak je treba tie čo najviac vtiahnuť do procesu tvorby noriem aj malé a stredné podniky, aj do tvorby špecifikáciami, avšak eh, musia sa dodržať samozrejme, že princípy ekonomickosti a tiež preto som aj hovoril v článku 18 eh, o tom, že je treba uľahčiť možnosť účasti malým a stredným podnikom. To je niečo iné, než, než, ehm, než ich účasť ja som tu hovoril, že treba uľahčiť ich účasť a nie prihať ako si, zapojiť ich, pretože zapojenie by znamenalo, že sa tam musia zúčastniť a neviem, či sú malé stredné podniky už na to pripravené e, z finančného hľadiska. Preto hovorím o uľahčení účasti vhodného zastúpenia malých a stredných podnikov. A no, myslím si, že je potrebné čo najviac zdôrazniť význam malých a stredných podnikov, ako aj ich úlohu Um, pri noriem, tvorbe noriem a špecifikácií. Ďakujem pekne. Dann darf ich mich, äh, predseda, ďakujem pekne. Takže ja by som chcel teraz pánovi Gerekovi poďakovať. Ďakujem kolegom, aj mm, komisii. Môžeme teda tým pádom tento bod už uzavrieť. Deadline na podmienku návrhy je 12. januára. Žiadne protinávrhy nie sú, tak sme to uzavreli. Týmto sme vybavili tento bod programu. A urobíme si 5-minútovú prestávku, pretože o 10. hlasujeme a nemôžeme teda urobiť to skôr, takže malá prestávka do 10. Okay. Ladies and gentlemen, let's start. I don't know why. Takže mohli by sme pokračovať. Neviem prečo, ale dnes je tu nejak menej členov. Možno to súvisí s tým, že sa blížime ku koncu týždňa. Takže dúfam, že môžeme začať a dúfam, že po bede tu niekto bude, pretože máme napríklad e, členov predsedníctva, ktorí nás prídu pozrieť. A určite nie je pekné ani príjemné, ak by som tu bol sám s predsedníctvom. Snáď tu niekto z vás bude. Dobre, takže začneme so správou pani Lena Konavská-Bobieska. Musím ju ospravedlniť, pretože tu nie má nejaké rodinné problémy a nemohla dnes prísť. Takže môžeme začať. Dobre, takže... Takže začíname s hlasovaním. Všetci máte pri sebe kartičky. Ideme hlasovať. Kompromis číslo 1. Predstav, moment, moment. Už začíname dobre. Hneď niekto niečo chce. Charles, pán predseda. Vážený predseda, prosím o chvíľku strpenia kolegyňa nemá hlasovaciu kartu, čiže poprosím vás, aby ste zohľadnili jej hlasovanie rukou. Ospravedlňujem sa, to je určite moja chyba, nie jej. Also, es fehlt eine Karte. No, takže jedna kartička menej, možno, že to nebude až také dramatické. Kveľa, ty tiež nemáš kartu? Jeden z nás nemá tiež žiadnu kartu, takže musíte počítať aj z ECR. Tým pádom o jedno zelení nemajú čo, vodičák? A kartičku, aha. Ešte niekto niečo nemá? Kto ešte má v nejakej skupine chyba niekto niečo? Ostatní sú už e, plne na palube. Takže začíname kompromisom A. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijatý B. Kto je za? proti, zdržali sa prijaté. Kompromis C, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. D, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Potom deviatka, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté desiatka, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté jedenáctka, kto je za, proti, Zdržaný sa zamietnutá. 13, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutá. 14, kto vypadáva, keď nie. Tak 14, kto je za, proti, zdržali sa prijatá 15 vypadne, nie? Kompromis E, to je za, proti, to sa zdržal prijaté. Všetko toto vypadne. 26. 26, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutá. Kompromis F, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 31, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý 32, ústny pozmeňujúci návrh k tomu, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý 33, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 34, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 35, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 36, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 37, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 38, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Zamietnutý. Chcete si to overiť? Dobre, to som sa obával. Tak, 38. Overujeme elektronicky, odhlasujeme. Once again? Tak skúsme ešte raz, pretože moja, moje zariadenie nefungovalo, hovorí predseda. Dobre, koniec hlasovania. A je to zamietnuté. 41, to je za. Proti. To sa zdržal. Zamietnuté. 42, kto je za? Proti. Držali sa. Zamietnuté. 43, kto je za? To je proti tu sa zdržal zamietnutý. Týmto hlasujeme o, elektronicky o celom návrhu stanoviska. Nech sa páči, hlasujte. EPP e má jednoho viac. Dokonca dvoch? Tak dvaja z EPP sú navyše. No? Okay. okay. And... Teraz je to v poriadku, tak je koniec hlasovania a je to prijaté. Blahoželáme. Plus ešte, ste, vy ste proti? Aha, čiže jeden za, jeden proti hlas. Dobre. Doplnili ste to? Dobre, je to v poriadku. Ďakujem za vašu pomoc. E, teraz prejdeme k ďalšej správe. Um, pána Norberta Glanteho, ktorý tu však nie je, pretože je chorý, ale my mu želáme všetko dobré, aby sa čo skôr, čo najskôr vyliečil. Takže mimo to je iba jedno hlasovanie o kompromisnom texte. Kto je za? Prosím vás pekne, trošku sa tu ukludnite. Kto je proti? Kto sa zdržal? A teraz budeme hlasovať o záverečnom hlasovaní elektronicky. Návrh uznesenia. Otváram hlasovanie. zase je tam niekoho viac, no, všetko je v poriadku tentokrát. Koniec hlasovania. 42 za a ešte dvoch, dvaja k tomu, čiže 44 za. Takže s gigantickou e, väčšinou je to pekný darček pod stromček pre kolegu Glanteho. Takže týmto sme to vybavili hlasovanie a všetky hlasovania sme tým pádom vybavili a môžeme teda pokračovať hneď v ďalšom bode programu dnešnej schôdze, ak s tým súhlasíte. Teraz máme ďalší bod, ktorý sa týka energetickej efektívnosti. Slovo má kolega Claude Turmes. Vy máte pravdepodobne všetky materiály. Dostali ste celý balíček? Je to obrovský balíček s pozmeňujúcimi návrhmi tak e, že ak si to nedokážete sami v e, ruke niesť, taký kvantum, tak sekretariat vám pomôže Môžeme teda e, začať. Klod, chce začať? Nechceš? Ne, čas, či ešte chceš predtým niečo? Na jednu minútu? Ďakujem, pán predseda. Ešte predtým, než začne Klod hovoriť, chcel by som teda nastaviť otázku harmonogramu tejto správe, pretože myslím, že vy máte pravdu v tom, že je tu obrovské množstvo pozmeňujúcich návrhov a preto dúfam, že nepokúsime sa teraz to nejako urýchliť, alebo sa unáhliť. Bolo by dobre, keby sme teda predlžili termín na predkladanie návrhov, pretože je to obrovská úloha pre spravodajcu a tiež spravodajcov spracovať tie pozmeňujúce návrhy a je to naozaj dôležitá legislatíva. Takže ja dúfam, že by sme mohli byť trošku flexibilnejší z hľadiska toho časového harmonogramu. Ďaka. OK. Claude is the next. Predseda, ďakujem. Nasleduje Claude. Drahí kolegovia, ja poviem len veľmi mm, pár stručných slov na úvod. Ide o proces, ide o výzvu, riešiť e, vyše 1800 pozmeňovacích návrhov, ale vďaka pracovníkom sekretariátu a pracovníkom našej skupiny a ako aj vďaka nasadeniu tieňových spravodajcov sa nám podarilo po mnohých e, zasadnutiach e, pripraviť 5 blokov hlasovania dnes po obede prebehne tretí hlasovací blok a dnes po obede takisto zistíme, či sme sa dostali tak ďaleko, ako sme plánovali a či je možné vôbec dohlasovať o týchto veciach do konca januára. Ja si myslím, že e, sa to čoskoro dozvieme a po obede budeme o tejto veci rokovať e, s tieňovými spravodajcami. Každopádne, len aby ste získali nejaký prehľad o veciach po dnešnom, po obednejšom zasadnutí budeme mať vyriešených e, zhruba 1100-1200 pozmeňovacích návrhov, takže e, sústredujeme sa primárne na tie články, kde máme 150 a viac pozmeňovacích návrhov. Chceme sa skrátka ubezpečiť, že vo chvíli hlasovania, v deň hlasovania, bude na stole veľa kompromisných návrhov a že nebude príliš veľa individuálnych návrh, návrhov. Takže toľko k navrhovanému postupu a mm, možno len veľmi stručne, prečo vlastne e, sa zaoberáme a zaťažujeme nielen nás, ale aj podniky a vlády takouto novou legislatívnou úpravou. Je to preto, lebo ide o veľmi dôležitý krok k zvýšeniu účinnosti, efektivity v Európe. A ja uvedem len tri stručné príklady. Hospodárstvo Európskej únie a e, naša obchodná bilancia v roku 2009 e, vykazovala mierny deficit nejakých 4 miliard eur. V roku 2010 však máme e, mierny miernu pozitívnu bilanciu, zhruba 10 miliard. A ja to hovorím preto, aby som e, poukázal na celkový obraz. My každý rok, každý jeden rok míňame zhruba, zhruba 400 miliárd e, eur na to, aby sme e, si kúpili ropu a plyn. To znamená, dotujeme Rusko, Norsko, Katar, Saudskú Arábiu, bohaté krajiny a tieto krajiny ehm, z toho financujú svoje štátne fondy, ktoré potom nakupujú podniky a aktíva v Európe. Čiže my v podstate e, prostredníctvom e, nákupu energii vykonávame jeden z najväčších transferov bohatstva z našich ekonomik do ekonomik iných krajín. A ja e, chcem prostredníctvom tohto cieľa 20 úspor znížiť tento transfer každý rok minimálne o 50 miliard eur ročne týchto 400 miliard eur ročne. Čiže týchto ušetrených 50 miliard eur, ktoré nepôjdu do ropných krajín, sa budú, bude môcť vynaložiť na tvorbu pracovných miest, ktoré veľmi často e, budú miestne pracovné miesta. Napríklad obnova, rekonštrukcia budovy na zvýšenie energetického štandardu prinesie miestne pracovné miesto. To nebude robiť niekto z Číny. E, mnohokrát technológie, e, pokročilé energetické technológie a úsporné a zelené technológie sa vyrábajú v Európe. Ehm, no a napríklad ehm, v prípade plochých obrazoviek to neplatí, lebo tam importujeme takmer 100%, ale je množstvo drobných zariadení, ktoré bude treba ehm, nakúpiť a vyrobiť a je to možné urobiť v Európe. Čiže týmto cieľom úspory alebo zvýšenia energetickej účinnosti podporíme malé a stredne veľké podniky, ale aj priemysel ako taký v Európe. E, my sa snažíme touto smernicou dosiahnuť jednu vec. E, chceme v podstate znížiť náklady e, na energie pre malé a stredne veľké podniky. Ako možno znížiť náklady? No možno znížiť objem, to znamená pomôcť pri investíciách do zvyšovania energetickej účinnosti výrobných procesov, ale existuje tu aj druhý jav, ktorý treba pochopiť. Ide o následovné. My sme vytvorili liberalizované trhy s elektrickou energiou a na týchto liberalizovaných e, trhoch sa cena stanovuje e, na úrovni najdrahšej e, prevádzkovanej elektrárne. A my nemáme žiadnu informáciu o tom, že zrýchlovaním reakcie schopnosti na dopyt zvyšujeme aj efektívnosť výroby elektrickej energie. My v podstate tú dopytovú krivku pretlačíme do lava e, na tom grafe dodávky. Čiže cena v Lipsku, Madride, Amsterdame, v Paríži potenciálne môže na spotovom trhu klesnúť a spotový trh to je práve e, to, kde energeticky náročné podniky nakupujú tú svoju energiu. No a jeden ďalší aspekt, ktorý by som chcel pochopiť lepšie a myslím, že to je aj otázka na komisiu, sa týka toho, že ak e, sa pozrieme na podrobnosti tejto smernice, tak pochopíme, že neenergetické využitie energií je vylúčené z tohto rámca a ja sa pýtam, či mám pravdu v tom, že um, povedzme uhlie a ruda, ktoré vstupujú do vysokej pece, nie sú v rámci tejto smernice zohľadnené, alebo ropa, ktorá vstupuje do transformačných procesov s cieľom výroby ropných produktov, sa tiež nezohľadňuje. Aj pretože tu vzniká akési neviditeľné bremeno energeticky náročných odvetví a ja by som požiadal, požiadal od komisie, aby nám vysvetlila, aký je dopad týchto vylúčených neenergi, neenergi, neenergi, neenergetických použití surovín z tejto smernice. Um, ďalší bod. Minulý týždeň eh, komisár Oettinger predložil svoju cestovnú mapu na znižovanie chudoby. Aké, aké je hlavné posolstvo tejto eh, mapy? Hlavné posolstvo je, že budeme robiť obnoviteľné zdroje, jadro, um, uhlie a v dôsledku toho cena za energie v Európe sa zvýši. Prečo? Pretože my musíme nahrádzať staré technológie, staré elektrárne, staré zariadenia a, e, a prenosovú sústavu k tomu všetkému. Takže v tejto cestovnej mape percento alebo miera nákladov, výdavkov, ktorá, ktorú európske eh, domácnosti budú musieť vynaložiť na energie, sa zvýši. Takže ja si myslím, že toto je tá správna legislatíva, ktorá pomôže dosiahnuť aj tento cieľ, teda eh, európske domácnosti, ktoré sú v podstate môžu byť označené za chudobné, respektíve nemajú dostatok eh, peňazí na energie, takisto e, môžu profitovať z tejto zákonnej úpravy. Dobre, ja vám ďakujem veľmi pekne. Ja len e, jedna drobná pripomienka, aby sme niečo nepochopili nesprávne. Spravodajca a tieňoví spravodajcovia nám veľmi pomáhajú. Ja som im veľmi vďačný, že e, sa zavezujú predložiť čo najviac kompromisných návrhov, ale my nemôžeme jednoducho ten, ten, ten čas nejako urýchliť a E, oni sa nemôžu rozhodnúť o tom, kedy a ako tie návrhy budú predkladané. O tom musíme rozhodnúť tu na, e, na tomto výbore. Takže je určitý stanovený harmonogram, e, na ktorom sme sa už zhodli a existuje um, vôľa túto vec uzavrieť čo najrýchlejšie a to ešte za dánskeho predsedníctva, ak by to bolo možné. Takže preto mm, to odporúčanie presunúť hlasovanie o niekoľko týždňov. Ja si nemyslím, že by to mohol byť nejaký zásad, že by to mal byť nejaký zásadný problém. Mm, my, na tento, e, e, my sa na tento návrh budeme musieť pozrieť ešte v januári. Je to troška komplikované, ale no, vidím, že mám niekoľko žiadostí o slovo a e, mal by som začať e, tieňovými spravodajcami, takže ako prvý dostane slovo pán Piper. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Investície do energetickej účinnosti sú rozumnou e, vecou a to z, z viacerých pohľadov. Nie len z pohľadu ekologického, ale aj z pohľadu nákladového. Ak budeme spotrebovať menej zaplatíme menej, znížime zároveň svoju závislosť od energii, od, od cudziny a práve toto e, kolega popisoval, ale Tomas nepovedal jednu vec, ktorá je na programe e, rokovania, teda že musíme hovoriť o e, pozmeňovacích návrhoch. My totiž my sa musíme pozrieť na ciele a preskúmať, ako ich môžeme dosiahnuť. My sme sa pozreli na niekoľko možností financovania, napríklad v článku 10 a, a ja vidím možnosť toho, že by sme mohli dosiahnuť dohodu, ale v zásadných veciach sme od seba na míle e, vzdialení. Spravodajca tu napríklad stavia na istý nátlak, ale my by sme chceli, aby sa členské štáty všeobecne zaviazali k zvyšovaniu energetickej účinnosti, ale zároveň e, chceme poskytnúť štátom aj občanom ehm, lepšie možnosti na to, aby tieto ciele dosiahli. Každopádne taktika pána Turmesa je zaujímavá, pretože kompromisy, kompromisy nie sú kompromismi. E, vy ste v podstate spomenuli ten či onen kompromisný návrh, ale všetky v podstate idú len vašim smerom. Um, väčšinu pozmeňovacích návrhov ste nezohľadnili, takže my tu nevidíme nejaký pohyb vpred. A tiež niektoré ďalšie témy zostali otvorené a napríklad v článku 3, kde žiadame o e, obnovu budov do roku 2050, teda aby došlo k eh, rekonštrukcii 80 budov, tak pán Turmes, vy ste nedávno mali narodeniny, k čomu by som rád eh, zablahoželal, ale v roku 2050 eh, bude mať ja 89 rokov a vy 91. No, vy ste možno zdravší, takže na tom budete možno aj tak lepšie, ale my o tejto e, politike budeme rokovať ešte aj vtedy, ak to pôjde takto. Um, my predpokladáme, že to, čo si dnes stanovíme, tak e, do, tej, do toho obdobia to, si to vyriešia samotní e, majiteľia domov a aktéry a my predsa nemusíme túto vec plánovať na 30-40 rokov dopredu. V tejto smernici um, hovoríme o horizonte do roku 2020 a e, k tomuto sa musíme dostať všetko ostatné nad tento časový horizont, to je vec, s ktorou sa snáď ani nemusíme záberať. Rád by som však povedal aj jednu ďalšiu záležitosť. Je to vec, o ktorej sa hlasuje na výbore pre životné prostredie. My e, momentálne siahame na systém ETS, ale mm, teraz sa hovorí o tom, že je potrebné tie povolenky zo systému ETS vyňať, pretože sú veľmi výhodné Otázka je, či tieto podniky nebudeme trestať len preto, že sa im darí horšie v tej ekonomickej kríze. No toto sú návrhy, ktoré my skúmame možno s údivom. No a komisia v podstate tiež hovorí, že nedokáže odhadnúť dopad tejto smernice na ETS a tu, podľa môjho názoru, je potrebné sa dohovoriť na veľmi čistej formulácii, aby to bolo oddelené. A pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy, tak tu by som sa chcel vyjadriť jednotlivým článkom. Článok, ktorý tu máme cieľ 20%, ktorý my ako EPP podporujeme a podľa nás by to mal byť cieľ záväzný, ale chceli by sme, aby členské štáty mali možnosť výberu. Teda, ak to budete formulovať tvrdo rozdelíte to na určité sektory, tak si myslím, že to nie je správny prístup, pretože podľa môjho názoru my tu nehovoríme o cieli, ale o e, tej ceste. O tej diskutovať môžeme. Tiež by sme mali ponechať členským štátom väčší manevrovací priestor. Teraz článok 4. E, tu sa hovorí o rekonštrukcii verejných budov 4 E, majú byť renovované každý rok a viacero členských štátov toto vní, vníma ako príliš nízky cieľ, teda že renovujú o mnoho viac. Niektoré členské štáty to vidia ako príliš, e, prí, príliš nedosiahnutelný cieľ, takže aj tu si myslím, že by sme mali členským štátom dať viac manevrovacieho priestoru, treba myslieť aj na nájomníkov. A ďalej hovoríte o našom pozitívnom príklade. My by sme do roku 2018 e, mali Ehm, zabezpečí aj všetky budovy boli podľa nízkoenergetického štandardu a nové budovy by tiež mali vychádzať z najnovších energetických štandardov. A keď mi pán Turmes predloží nejaký finančný plán, tak iste o tom môžeme hovoriť, ale eh, to by potom viedlo k tomu, že zastúpenia členských štátov by si museli eh, hľadať nové budovy. Ehm, no a tu musíme byť realistami, pretože tu by nastal úplný chaos v Bruseli a e, pokiaľ ide o článok 4, tu musíme postupovať flexibilne. Musíme dať členským štátom možnosť robiť viac vo, v súkromnej sfere menej vo verejnej alebo naopak. Každopádne nad tým musí stáť ten 20-percentný cieľ tých úspor, a členské štáty dokážu, že sa uberajú správnou cestou, tak aj pri renovácii budov by sme mali e, postupovať flexibilne. No a teraz článok. Verejný sektor. Tu hovoríte, že energetická účinnosť je dôležitá pri zákazkách, rovnako ako cena ponuky. Ja sa pýtam, um, za, za akým právom toto môžeme povedať, pretože potom to bude znamenať, že E, vzniknú alebo vynoria sa ďalšie požiadavky, ktoré budú povedzme na úrovni ceny, pretože podľa môjho názoru týmto budeme v podstate len e, prikazovať našim obciam a mestám a ďalšie, čo sa potom môže e, dostaviť, bude, že do zákaziek sa bude písať kvóta, koľko žien napríklad má byť zamestnaných. No ja neviem, podľa mňa takto sa postupovať nedá No a článok 6, e, to je posledná pripomienka, aj tu súhlasíme s úsporami vo výške 1,5%, ale ani tu e, nesmieme sa pozerať na členské štáty ako cez jednu šablónu. Jednoducho členské štáty by mali mať možnosť postupovať ako chcú. Budeme môcť napríklad započítať renováciu elektrární a určité opatrenia v doprave, a napríklad e, takisto pri e, výmene zariadenia prístrojov, pretože ak k tomu dôjde, tak to tiež musí byť započítané. Ja vás poprosím, kolegovia, aby ste e, si vypočuli túto vec. Pán Turmes vyškrtol energetické opatrenia a vyškrtol napríklad inteligentné merače elektriny. Ide totiž o to, aby všetky tieto prístroje boli na trhu e, zastúpené minimálnou mierou 30 A ako to zaplatíme, kto to presadí, to je skrátka veľmi zvláštny kompromis. Ide o to, aby sme zabezpečili, že stará chladnička sa vymení za chladničku s triedou A+++, potom dosiahneme úsporu, ale e, Pán kolega e, Turmes e, chce trvať na tom, že hoci všetci spotrebujeme menej energie, tak Pán, pán Turmes jednoducho e, stavia túto otázku úspor do veľmi zlého svetla. E, ja si nemyslím, že treba neustále inkrementálne stupňovať tie naše podmienky a požiadavky a e, povedzme prechádzať do zariadení A++ na A++. Význam tá úspora má v prípade zariadení napríklad triedy C. A potom je tu príloha B, pardon, príloha 5, tzv. rebound effect, teda v podstate návratný efekt. Keď si chladničku napríklad vymením a postavím si ju do pivnice, aby som si tam chladil pivo, tak vy to zase chcete odpočítať. Ak napríklad totiž na grécke alebo litovské rodiny e, sa rozhodnú chladiť pivo v chladničke, tak by to na to mali mať právo. Absolútne höhepunkt. Takže ja si myslím, že toto je absolútne e, kvázi vrchol, takže by som chcel požiadal kolegu, aby sa na toto ešte detálnejšie pozrel z hľadiska svojich úspor. Čiže cieľ energetická efektívnosť, jasné, chceme, chceme takto aj postupovať, chceme aj byť záväzné postupy, chceme aj prijať e, upatrenie, ale tieto opatrenia musia byť postupné, flexibilné a keď to bude správny smer, tak naozaj potom musí mať aj komisia veľmi silné právo e, to presadzovať, aby sa to potom aj pretlačilo v členských štátoch a iste Európa sa musí uberať týmto cieľom, týmto smerom. Myslím si, že mm, však keď budeme tvrdo na nich e, niečo, niečo určovať členským štátom, tak naozaj vyvoláme v nich veľkú nevôľu. Predseda, ďakujem pekne. Teraz by som na slovo kolegovi Thompsonovi. Thank you very much and uh, thank... Tak kolegyni, ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem všetkým vám za e, predloženie toľkých pozmeňovacích návrhov pozmeňovacích návrhov je toľko, že 300 sa týka len článku 10. Takže spravodajca, sekretariát a ostatní zamestnanci sú postavení pred naozaj tvrdú úlohu hľadať kompromisy a ako povedal predrečník, je to komplikované, ale snažíme sa dosiahnuť nejakú dohodu. Takže ja veľmi rada budem s kolegami rokovať, ďakujem kolegom Klódovi za vynikajúcu odvedenú prácu a my už dlho počúvame o tom, že spotrebitelia, podniky, odbory, aj poslanci parlamentu, aj tu na výbore ITRE o veci e, týkajúcej sa zefektívňovania spotrebovaných energií e, často hovoria, ale e, ja som spokojná najmä s tým, že máme dlhodobý, dlhodobú perspektívu do roku 2050, pretože v tejto smernici, ako aj v iných smerniciach, ide o to, že e, robiť nejakú politiku bez perspektívy môže viesť akurát k ďalšej kríze v Európe. Takže veľmi pekne ďakujem za tú perspektívu e, do roku 2050. Okrem toho si myslím, že potrebujeme záväzný cieľ Lenže 20-percentný cieľ energetickej účinnosti nie je nový. O tom sme sa zhodli na rade. Angela Merkelová ako predsednička rady o tejto veci hovorila a ona rozhodla, že 20 ehm, energetickej účinnosti to, je, to bude jednoducho záväzný cieľ a um, my jednoducho nemôžeme debatovať o tomto cieli. To bolo dohodnuté. Tu problémom je niečo iné a to, že my chceme byť voči členským štátom veľmi mierni a povedať, no nie je to záväzný cieľ. A potom sa spýtame členských štátov, čo ste urobili a niektoré nám povedia nič, zhola nič. No a, a my pripomeneme, ale to bol nejaký cieľ. A, a takéto dohadovanie by vyslalo veľmi zlý signál. Čiže preto, prečo chceme, preto chceme vyslať jasný signál záväznosti toho cieľa. To urobila aj Angela Merkelová voči odvetviu, lebo kto iný by to mohol urobiť? podniky a odvetvia majú horu peňazí v mnohých prípadoch, chcú investovať do niečoho a veľmi radi budú investovať do zvyšovania energetickej účinnosti, ale ak nebude nejaká garancia, nejaký záväzný cieľ, že to budú robiť všetci, oni sa síce budú snažiť, ale nemusia sa snažiť na 100%. A toto je veľmi dôležité a tiež je dôležité to, aby sme eh, na to pripravili aj finančné nástroje. Jednoducho chceme podporiť investície, ktoré sú dôležité na dosiahnutie toho cieľa. O tom hovoria články 4 a 6. Členské štáty by skrátka mali vytvoriť určité finančné nástroje a pre socialistov a demokratov, teda skupinu SAD, je dôležitý aj aspekt tzv. energetickej chudoby. No a takisto vzdelávanie, pretože my nevieme eh, vytvoriť všetky tieto pracovné miesta, tie lokálne pracovné miesta, ktoré má táto smernica vytvoriť bez toho, aby sme rozbehli nejaký postup. No a to kvôli tomu, že nemáme aspoň na teraz eh, príslušné kompetencie. Články 6 a 12 hovoria o sociálnom cieli a môžu byť súčasťou celkového, eh, celkového zámeru, ale my by sme chceli nahradiť mej slovom šal. Mnohí z tieňových kolegov však majú problém s tým, že takéto niečo neprispie k zniženiu energetickej chudoby. energetická chudoba, tá napríklad môže byť riešená z časti aj inteligentnými meračmi, čo možno nie je až také inteligentné, ako by sa zdalo. E, takže chceme reagovať na ceny energii. Zatiaľ však to nie je možné. A kým to nebude možné, tak sme nemali nutiť členské štáty, aby e, nutili používať inteligentné merače. Inteligentné merače znamenajú, že míňate energiu vtedy, keď je lacná. V roku 2006 som bola pozvaná, na, aby som vystúpila na konferencii o obnoviteľných energetických zdrojoch v Sofii. Zorganizovala to nemecká nadácia. Išla som tam a Eh, asistentka riaditeľa mi hovorila, som unavená, včera v noci som nespala. Pýtal som sa, prečo si nespala? No viete, tu v Bulharsku po polnoci uh, je energia lacnejšia, čiže ja chudobná ako slobodná matka varím, pečiem jednoducho po polnoci, uh, takže nemám čas spať. A samozrejme to nie je spôsob na vyriešenie v podstate aby ste využívali energiu vtedy, keď je lacná, pretože takýmto spôsobom nevyriešite prístup chudobných ľudí k zdrojom lacnej energie. Dobre, čiže potrebujeme ambicioznú smernicu energetickej efektívnosti, nie preto, že to je príjemné, ale preto, že to je nutné a preto, že to je e, um, úsporné z hľadiska nákladov a podľa nás e, pokiaľ vieme, je to dôležité pre dánske predsedníctvo. Môžem vám povedať, že smernica o energetickej efektívnosti pre dánske predsedníctvo je mimoriadne dôležitá, už aj preto, že máme dobré skúsenosti s úsporami energie v Dánsku. Koncom 70. rokov sme reagovali na globálnu krízu ropnú a reagovali dve krajiny. Brazília reagovala tým, že vytvorila systém biopalív a Dánsko reagovalo tým, že vytvorilo e, e, plán na zníženie energetickej spotreby. Za 30 rokov jednoducho ceny energii v Dánsku nerástli a energia, spotreba energii ostala nezmenená napriek rastu hospodárskému. Čiže máme dobré skúsenosti, chceli by sme sa o ne podeliť s vami a myslím si, že e, z dánskeho príkladu je sa čo poučiť. Ale samozrejme, každý rok 200 miliard eur dávame do vreciek Putinovi 50 energie v Európe je e, dovezená zvonku, polovica z toho je z Ruska, to znamená, tieto peniaze končia vo vreckách Putina, peniaze, ktoré by sa mohli ušetriť a zainvestovať do tvorby pracovných príležitostí v Európe, miestnych pracovných príležitostí, tak ako tu už zaznelo predtým. E, aby tie pracovné príležitosti nešli do Číny, pretože e, jednoducho ľudia sa nemôžu všetci presťahovať do Číny. Takže energetická efektívnosť, smernica, rokovania, pozmenujúce návrhy, mám k tomu množstvo návrhov, ale to si nechám na neskôr pre nášho tieňového spravodajcu. Ďakujem. Danke sehr, Kollegin Ford ist die nächste. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj spravodajcom a jeho kolegom, ktorí odvádzajú obrovský kus práce. Je naozaj veľmi ťažké zvládnuť taký vysoký počet pozmeňujúcich návrhov a tak rozdielne názory. A keďže sa e, blížia Vianoce, z Vianočného trhu v Štrasburgu minulý týždeň som ti, Klod, doniesla malý darček, e, tak aby e, si v podstate mal všetko na poriadku nevie to ani otvoriť. A Dobre, takže obrovský počet pozmenujúcich návrhov a je to aj preto, že táto téma je veľmi dôležitá a zároveň je kontroverzná v rôznych členských štátoch. aby som mohol odmerať, e, či máme tých 20%, ktoré potrebujeme. Čiže e, zároveň, ako my na tom pracujeme, aj rada predkladá e, viacero potenciálnych iných spôsobov, ako riešiť tieto veci. Ako som už povedala predtým, bola by som rada, aby sa parlament dostal do takej pozície, kedy sa v mnohých veciach koncesne dohodneme medzi nami a radou, pretože v konečnom dôsledku to bude na členské štáty, aby realizovali úspory, efektivitu zabezpečili. A to všetci chceme. Chceme znížiť uh, spotrebu energii tak, aby to však bolo dostupné pre všetkých. Mnohé z mnohých pozmeňujúcich návrhov sa snažia zabezpečiť, aby e, sa ako prvé prijali opatrenia, ktoré budú najefektívnejšie, čo sa týka nákladov, pretože potom budeme musieť v rôznych členských štátoch prioritizovať tieto opatrenia a ja som veľmi rada, že mnohé, mnohí iní podporili tento prístup predovšetkým k e, článku 10 E, CHP. Takisto e, si myslím, že musíme byť korektným spotrebiteľom. Áno, boj proti chudobe je dôležitý, ale spravodlivý prístup je aj taký, že tí, ktorí majú výhody z úspor, tí zo strednodobého hľadiska v podstate za to aj e, zaplatia a treba nájsť aj správnu rovnováhu medzi tou spravodlivosťou voči všetkým. Čo sa týka kompromisu, myslím si, že o mnohých veciach musíme hlasovať EPP hovorilo správne o tom, že niektoré kompromisy neobsahujú e, všetky predložené pozmeňujúce návrhy, čiže samozrejme v rámci kompromisov sú zohľadnené úplne rozdielne názory a niektoré tie rozdielne názory jednoducho musíme nechať prejsť hlasovaním, aby sme zistili, aká je väčšina názor tejto skupiny. Podporila som prístup taký, ktorým chceme zabezpečiť flexibilitu pre členských štátov pri implementácii opatrení. Takže napríklad zavedenie alternatív trojpercentnému limitu na priestor v verejných budovách, čiže ja chcem zistiť, čo si u nás myslia o štátnych budovách. Niektorí nemajú problém s tými troma percentami, niektorí to už spravili, pre iných to bude ťažké. Čiže musíme zabezpečiť, aby v členských štátoch, ak existujú alternatívne možnosti, ako dosiahnuť ten istý cieľ, aby mohli e, svoje zdroje a finančné prostriedky nasmerovať tam, kde vedia dokaz- dosiahnuť najlepšie výsledky. Navyše som predložila pozmeňujúce návrhy k energetickým auditom, predlženiu lehôd pre energetický audit pre firmy. Pre firmy, ktoré sú veľkými spotrebiteľmi energie, už teraz riešia otázky energetickej spotreby a nemusia nutne e, mať krátke lehoty medzi auditmi, potrebujú mať čas, aby mohli v podstate implementovať výsledky zistenia auditov. Takže e, v tom určite si vypočujeme rôzne názory. Článok 3 vyvoláva množstvo kontroverzií, e, sú tu rozdielne názory medzi tým, či tu hovoríme o úsporách alebo o efektívnosti alebo o intenz- energetickej intenzívnosti. A podniky jasne hovoria o tom, že keď podniky rastú, tak nechceme znižovať e, v podstate účet za energiu ako konkrétne číslo, pretože zvyšujeme naše výstupy. Takže e, ja navrhujem, aby sme našli iný kompromis diskusí s komisiou, aby sme zvažovali úspory tam, kde hovoríme o kancelárskych priestoroch, o bývaní, o, o, o bytoch, o domoch a to sú asi tri štvrtiny spotrebovanej energie v Európe podľa údajov, ktoré dala komisia. A tá otázka intenzity, to by malo byť to správne opatrenie pre priemyselný sektor. To znamená, keď hovoríme o tej poslednej štvrtine, keď hovoríme o priemyselných aktivitách, tam by sme mali zvyžovať, e, zabezpečiť úspory cez intenzívne e, využívanie energie a nie cez menšiu spotrebu energie. Čiže možno tento problém s článkom ktorý by sme mohli vyriešiť tak, aby sme tieto dve rôzne časti zvažovali rôznym spôsobom. Viem, že je to ťažké, a viem, že chceš, aby sme zabezpečili tých 20%, aby sme sa všetci riadili to, išli to rovnou čiarou, riadili tým pravidkom, ktoré som ti dala. Takže uh, otázka hodnotenia dopadov v parlamente sme odviedli kus práce pod vedením pána Čičestra, mojho váženého kolegu, aby sme vyhodnotili tie nové nápady, ktoré predkladáme ako pozmenujúci návrh pôvodnému textu komisie. A tam, kde zavádzame, navrhujeme nové nápady, môžu byť dobré a môžu byť aj drahé, alebo nemôžu, nemusia vždy priniesť tie výsledky, ktoré chceme. Je potrebné pri každom z nich spraviť hodnotenie dopadov a pokiaľ viem, momentálne výbor e, myslím, že rieši otázky motoriek a určité aspekty cez pozmenujúce návrhy. E, zaslali, zadali v podstate externej firme, aby spravila hodnotenia dopadov. Možno aj my by sme mali spraviť niečo tu podobné. Pozrieť sa na tú veľkú časť textu, kde sa menia prístupy a postupy, ale nie sú tam veci, pri ktorých je potrebné e, zadať alebo vyriešiť e, a hodnotiť dopady. A potom sa pozrieť od 1. januára bude nový útvar v parlamente a tam bude tým ľudí, ktorí robia hodnotenia dopadov a mohli by sme sa obrátiť na nich a opýtať sa ich, či určité pozmenujúce návrhy, ktoré my predkladáme, by mohli vyhodnotiť, či sú prínosom pre Európy alebo nie. Uh, ja sa ešte raz chcem poďakovať za tvrdú prácu a som presvedčená o tom, že pokračujeme tým správnym smerom. Uh, pani Hall, ďakujem. Na úvod niekoľko bodov. Chcela by som zareagovať na to, čo tu práve zaznelo. Uh, čo sa týka hodnotenia dopadov, ja si myslím, že predovšetkým potrebujeme sa rozhodnúť e, o tom, aký bude text vo výbore ITRA. K tomu sa vrátim za chvíľku. E, čo sa týka tej snahy sledovať, čo robí rada. Treba mať na pamäti to, že my sme parlament a oni sú rada. A to je práve účel rokovaní v rámci trialogu. Podľa mňa nemá zmysel momentálne robiť prácu pre radu za radu. K tomu príde neskôr a k tomu príde. Trošku ma sklamali vyjadrenia o práci tieňových spravodajcov a harmonogramu. Myslím si, že sme pracovali veľmi systematicky a išli sme podľa dobrého plánu. Ako náhle budeme pokračovať v takýmto spôsobom, tak by to malo byť v poriadku, aj čo sa týka harmonogramu. Myslím si, že je dôležité, aby poslanci nedostali aby e, poslanci nepochybovali o týchto veciach, pretože to naruší naše plánovanie. Tá skutočnosť, že tu sedíme e, celý deň všetci a tesne pred Vianocami, to svedčí o tom, že túto prácu myslíme vážne a presne tak by to malo byť. Ja si myslím, že tá myšlienka, že nejak sa nám nechce pracovať s množstvom podmenujúcich návrhov, to ma uráža. Ja si myslím, že tieňoví spravodajcovia sú ochotní pustiť sa do práce a zabezpečiť, aby sme e, sa dopracovali k dobrému kompromisnému textu a budeme na tom ďalej pracovať. To, čo povedala pani Ford, e, je pravdou, áno, mali by sme e, E, si povedať rovno, ak nemáme politickú dohodu, tak si môžeme jednoducho povedať, nedohodli sme sa, ale nepredpokladajme, nepredstierajme, že problém je v tom, že sme nestravili dosť času na príprave kompromisu. Či ja by som chcela vyzvať všetkých kolegov, aby pokračovali v práci tak, ako sme pracovali doteraz seriózne, e, venovali tomu patričný čas a pán predseda, určite si budete súhlasiť s tým, že ako poslanci je to naša povinnosť. Chcela by som sa len na chvíľočku pristaviť pri téme prečo vlastne máme túto smernicu. Pretože keď sa stratíme v tých detailoch a kontroverznosti, tak e, v podstate nám to unikne. Mm, Tuto smernicu máme pre dôležitý dôvod, práve preto, že musíme riešiť otázky klimatických zmien, na ktorých sa dohodli v 2007 všetci lídri. A myslím si, že pre tých ľudí, ktorí negatívne sa vstávajú tejto veci, aby mali na pamäti, aby si pripomenuli, že ideme týmto bojovať o klimat, proti klimatickým zmenám, a ak ste presvedčení, že klimatické zmeny neexistujú, tak bude jednoduchšie, ak by ste nám to rovno povedali, ako keď sa tu budeme pohrávať s detailami smernice. Ale samozrejme, momentálne nás trápia aj iné veci, nie len klimatické zmeny, ale aj ekonomická situácia v Európe. A preto je veľmi dôležité mať na pamäti aj to, že táto smernica zvýši HDP a bude znamenať aj to, že tých 200 miliard eur ročne sa minie menej na energiu, čo je mimoriadne dôležité pre dobrý stav hospodárstva ako tak, e, celého. Nesúhlasím s tým, čo tu zaznelo pred chvíľkou, že E, by sme mohli pokročiť viac, ak by sme v rámci priemyslu hovorili o intenzite a nie o úsporách energie. Minule sme v parlamente hovorili na túto tému a dozvedeli sme sa množstvo informácií. Svedčí to o tom, že pre firmy počas recesie je ťažšie dosiahnuť ciele v oblasti energetickej intenzity ako v oblasti energetických úspor. E, a v žiadnom prípade jednoducho to nejde dohromady. Všetci, sme sa všetci dohodli, že do roku 2020 je to 20% a chceme toto dosiahnuť. Uh, jednoducho, ak uh, pôjdeme cestu, uh, tou cestou, že pre priemysel stanovíme ciele energetickej intenzity, tak nedosiahneme tento cieľ. Čo sa týka flexibility a pripomenok flexibility, podľa nás je dôležitá aj tu viacero článok, ktoré Dúfam, sa nám podarí pomocou nich zlepšiť situáciu, pretože v 27 členských štátoch každý robí niečo iné momentálne a preto je ťažké nájsť text, a komisii sa to ani veľmi nepodarilo, text, ktorý by ošetril všetky rozdielne situácie a okolnosti. Čiže keď hovoríme o 1,5-percentnej povinnosti dodávok energie, myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme zabezpečili to, že článok 6.5 prináša iné spôsoby, ako môžeme dosiahnuť ten istý výsledok. A čo sa týka štátnych úradov a 3 e, nemyslím si, že ten argument e, cez v podstate plochu je najlepším. Možno, že by sme sa mali obrátiť na štátne orgány a povedať im, že musia každý rok znížiť spotrebu energii o nejaké percento a nehovoriť iba o, o rozlohe. E, tu bola výzva pre záväzné ciele na vnútroštátnej úrovni. Myslím si, že to je užitočné, pretože možnosť, ak by sme umožnili členským štátom dať väčšiu flexibilitu, aby to spravili každý po svojom, tu bude, ak prinútime, príjmeme členské štáty k tomu, aby prijali vnútroštátne záväzné ciele. Môžeme odstrániť určité rušivé detaily, ktoré momentálne tam sú a tu súhlasím s kolegami na túto tému, ale zároveň musíme zabezpečiť to, aby sme dosiahli ciele smernice. Takže kombinácie povinných cieľov a flexibilita, to je určite dobré, dobrý smer ako napredovať. Čo sa týka verejného obstarávania, myslím si, že tá situácia je tu dosť taká zvláštna. Ak som to správne pochopila, e, očakávame, že komisia zverejní smernicu o verejnom obstarávaní, čiže musíme si dať pozor, aby to, čo robíme v tej veci o verejnom obstarávaní, e, bolo v súlade so smernicou o verejnom obstarávaní, ale ak by sme sa vrátili o krok späť, môžeme si pripomenúť, prečo je verejné obstarávanie dôležité. Stimuluje trh pre energeticky efektívne produkty, znižuje ich ceny a v podstate šetrí peniaze štátneho rozpočtu počas celého projektu, životnosti projektu. A myslím si, že to e, by malo byť aj v smernici o verejnom obstarávaní. A na záver ešte e, niekoľkými slovami o myšlienke akejsi cestnej mape do roku 2050 a že by sme mali zabezpečiť, aby 80 našich budov splňalo normy energetickej efektivnosti do roku 2050. Um, ehm, no, no to nie je také vtipné, pretože dovtedy budeme všetci mŕtvi. Ja si práve myslím, že je veľmi dôležité, aby to, čo robíme dnes, aby sme robili Eh, vedomí si toho, akou cestou sa ideme uberať do budúcnosti. Eh, nemôžeme to spraviť hneď a okamžite, ale ak si uvedomíme, že musíme jednoducho do roku 2050 obrovským spôsobom znížiť eh, v podstate prítomnosť uhlíka, v hospodárstve práve otázky renovácia a podobne sú oveľa zmysluplnejšie. Možno my už živí nebudeme, ale naše deti a naše vnúci áno a ja by som skôr chcela, aby oni žili e, v budovách, ktoré budú e, menej míňať energiu, ako je tomu dnes. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne. Teraz pán kolega Vidal Kvadrac. Thank you, president. Ďakujem pekne, pán predseda. Potom, čo som si vypočul všetkých rečníkov, myslím si, že všetci sme toho názoru, že už nastal čas, aby sme k tomu pristúpili pragmaticky v tejto diskusii. Pretože všetci vieme, že jednoducho pri prijímanie záväzných cieľov je neprechodné na rade, preto asi by bolo produktívnejšie sústrediť sa radšej na tie opatrenia. pokúsiť sa eh, pripraviť tie čo najlepšie opatrenia, ktoré umožnia samozrejme aj príslušnú flexibilitu pre členské štáty, aby mohli eh, si to eh, prostredníctvom svojich národných plánov pripraviť tak, aby dosiahli svoje národné ciele. také detailnejšie veci. O vzťahu k článku 3 by som chcel navrhnúť e, ďalší kompromis. Možno keby sme ten článok, tak ako je teraz postavený, ktorý ho navrhla komisia, mohli by sme tam doplniť e, časť, ktorá by hovorila, že čo sa týka energeticky efektívnych sektorov, tak členské štáty by mali mať cieľ E, ušetriť energiu v súlade s ich HDP. Myslím si, že to by bolo celkom dobre dosiahnuť kompromis, pretože týmto spôsobom ponecháme národné ciele tak, ako sú vyjadrené v číslach absolútnej energetickej spotreby, ale vlastne ale to prispôsobíme tým, e, pre tie sú odvetvia, ktoré sú citlivé na cenové zmeny. Čo sa týka článku 6, tam mám dve stručné poznámky. Predovšetkým stále si myslím si, že mali by sme venovať prioritu flexibilite. To znamená, že má mať byť možnosť pre členský štát eh, potvrdiť že či tie opatrenia, ktoré prijali, sú ekvivalentné tomu, aby sa mohol splniť e, cieľ, ktorý majú v národnom pláne, tak ako to hovorí článok 6.9. A neviem, prečo by toto malo byť e, témou, respektíve by to mala byť e, povinnosť neustále informovať komisiu v správach nemyslím si, že mali by sme zbytočne zdvojovať povinnosť pri posielania správ komisii, takže ja by som bol skôr za to, ako je to v článku 19, hľadiska povinností, kde každý členský štát predloží svoj národný akčný plán o vlastne energetickej efektivnosti komisii a to by malo stačiť podľa mňa, aby sme nerobili dvakrát to isté. No a po druhé, niekoľkí poslanci predložili pozmeňujúce návrhy, ktoré zúľahčujú aktívnu účasť e, spotrebiteľov v energetickej efektivnosti. A keby sme toto chceli umožniť, tak ja som navrhol článok 6 sek 2, aby tam bolo nasledovné. Členské štáty majú vyjadrovať e, dosiahnuté ciele pre každý jeden konkrétny cieľ konkrétne predovšetkým v oblasti energetickej úspory. To, takáto formulácia je lepšia, pretože dáva možnosť členským štátom si určiť priority v oblasti energetických úspor a efektívnosti. Ďalej, čo sa týka odseku 10, ja som celkom spokojný s návrhom možného kompromisu. Teraz už skúmame, ako by to mohlo vyzerať, ale chcel by som tiež k tomu povedať dve veci. V niektorých odsekoch sa stále spomína diaľkové vykurovanie a chladenie. A ja by som chcela pripomenúť spravodajcovi Klaudovi Turmesovi a ostatným spoluspravodajcom, že diaľkové eh, vykurovanie a chladenie je obmedzený koncept, pretože kogenerácia je širšieho charakteru, eh, alebo kogenerácia obsahuje viac než len diaľkové vykurovanie a chladenie. Preto mali by sme tu prijať určitý taký e, viacej vyčerpávajúcejší prístup. Mali by sme jednoducho buď povedať kogenerácia a nie priamo, že ďalkové vykurovanie, chladenie, pretože keď tam napíšeme, že kogenerácia, tak tam bude byť zahrnuté všetko, čo spadá pod kogeneráciu, nielen to ďalkové vykurovanie, chladenie. Ďalej som si všimol, že spravodajca navrhoval, nov, navrhol novú prílohu 8a, aby upri, nasmeroval komisiu, keď bude pripravovať e, e, podmienky e, delegovaných aktoch pre kogeneráciu. Ja absolútne e, uznávam, že teda je treba pripraviť e, najprv e, dopadovú štúdiu, štúdiu nákladov a výnosov. Ja súhlasím, že takúto štúdiu treba urobiť, ale mám pochybnosti, že či táto smernica je práve tom správnom miestom, kde sa má písať, čo má byť obsahom takejto analýzy nákladov a výnosov na takýto energetický projekt asi by sme mali radšej počkať na to, že čo komisia navrhne e, v prípade delegovaných aktov. Čo sa týka článkov 4 a 5, je tam jeden bod, ktorý by som teda privítal v tejto diskusii a to je to, že okrem rekonštrukcie budov členské štáty môžu prijať určité opatrenia, ktoré znižujú každoročne o 3 určité energetické opatrenia. Samozrejme, že môžeme diskutovať o tom, že či sú 3 priveľa, ale princíp by mohol byť vítaný, pretože je tu určité nedorozumenie z hľadiska toho, že energetická účinnosť budovy sa dá zlepšiť len renováciou alebo rekonštrukciou budovy, pričom sú tu aj iné možnosti, služby a podobne, ktoré by mohli zlepšiť energetickú účinnosť budovy bez toho, aby sa musela nejakým spôsobom zatepliť a podobne. E, napokon Veľmi stručná poznámka k osmičke, čo sa týka smart e, meračov. Myslím si, že mali by sme trošku viac e, rozmýšľať o potenciálnych nákladoch na tieto merače. Preto by som skôr bol za to, keby ste prijali môj pozmeňujúci návrh, ktorý volá potom, aby tu bola e, povinnosť pre smart merače, aby boli technicky e, vhodné, ale zároveň aj nákladovo efektívne alebo cenovo priateľné. Inak e, myslím si, že som, je tu veľmi konštruktívna diskusia a verím, že nebude nakoniec z nej plodný výsledok. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne. Teraz má slovo pán kolega Gierek. Ďakujem pekne. Počúvam túto diskusiu a mám zmiešané pocity, pretože sa mi zdá, že e, niekedy kolegovia ako keby nevedeli, o čom hovoria. Keď ide o záväzný cieľ, tak sa tu hovorí o 20 nie zníženia spotreby, ale o 20 zvýšenie efektívnosti a teraz je otázka, čo to je efektívnosť, ako ju sa to meria presne. Podľa mňa by sa to malo merať alebo počítať e, rôzne e, podľa odvetví, ino v odvetví stavebníctva, e, v inde v energetike, inak v hutníctve a podobne. Má sa to počítať tak, ako sa počíta v technike efektívnosť. To znamená, že je to využitie delené, delené spotreba a to by malo byť e, potom celé cez, e, e, na, celý, na celý štát. Čiže chcem pripomenúť, stále nám, máme tu povinnosť zvýšiť efektivnosť o 20 a to by sa malo merať tak, že by to malo byť rovnosť e, spotreby, ktorú meria e, Eurostat a vydeliť to číslom z údajov z roku 1999, teda HDP z roku 99 minus 2020 a toto by sa malo vydeliť potom tým deleným východ, údajom z východzujúceho roku, e, teda delené HDP krát 100. A keď takto budeme počítať, potom e, zistíme, že čo je to presne efektívnosť. Ja teda mám tú otázku, že či akým spôsobom sa tu vlastne e, e, rozmýšľa a nepáčia sa mi všetky pozmenujúce návrhy kde sa jednoducho zamienia efektívnosť s využívaním. Si myslím, že nie je možné Eh, hovoriť o efektívnom využívaní bez toho, aby sme eh, spomínali efektívnosť. Tieto veci sú od seba odlišné. Pýtam sa teda eh, na pána spravodajcu, že či si vie predstaviť nejaký členský štát v Európskej únii, ktorý by ehm, chce zabezpečiť 20 zvýšenie efektivnosti do roku 2020 a zároveň chce zvýšiť využitie energie alebo spotrebu energie. Pretože sú tu rôzne e, členské štáty, niektoré sú viac rozvinuté, niektoré menej rozvinuté a všetky sa musia ďalej rozvíjať a to je tiež e, súvisí s výrazným e, s využívaním energie alebo so spotrebou energie. Ale zároveň pri zvyšovaní spotreby energie je treba zvýšiť aj efektívnosti. Isté sa dajú aj inak počítať táto efektívnosť, ale my sme o tomto diskutovali už na začiatku. Keby sme sa na začiatku boli dohodli o tom, že čo tá efektívnosť vlastne predstavuje, tak by tu nebolo toľko veľa nedorozumení. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem teraz pani kolegyňa Merkis. Ďakujem pekne, pán predseda. To iba niekoľko otázok, ktoré by, ktoré by som chcela zdôrazniť alebo poukázať na ne v tejto smernici. Už sa tu hovorilo viackrát o spôsobnosti či rozsahu smernice viacerí tu nám to poukázali, je veľmi dôležité, aby sme rozšírili pole pôsobnosti na tejto smernice nielen na verejné budovy, ale aj na ostatné sektory. A ešte viac sa sústredili na sektor nájomných domov, pretože je treba chrániť tých eh, nájomníkov v nájomných domoch, pretože keď rozšírime to aj na tento, pretože potom by sme robili niečo aj pre nich, e, pretože by sme zvýšili investície, aby sme aj urobili niečo v prospech cieľov, ktoré doteraz neboli záväzné a mali by byť záväznými. Ja mám stále len pocit, buď by sme mali však robiť jedno alebo druhé. Ak členské štáty nechcú podporovať záväzné ciele, áno, tak e, aký by sme mali by byť preskriptívnejší, ale ja si myslím, že mali by sme teda potom preukázať určitú flexibilitu tu vo vzťahu k implementácii opatrení energetickej efektívnosti, lebo každý členský štát je iný a mali by sme sa zdržať toho, aby sme nejako explicitne predpisovali členskému štátu, akým spôsobom má implementovať tieto opatrenia. Áno, záväzné ciele, áno, energetická efektívnosť e, do maxima, ale s určitým manierovacím priestorom pre členský štát. Potom je tu jedna téma, ktorá je mi srdcu blízka, je otázka, že sa tu neustále sústredíme na veľké riešenia a chcela by som, aby sme trošku aj hľadali mm, menšie riešenia prostredníctvom mikrogenerácie a podobne. Ja si stále myslím, že tento komisár pre energetiku nevenuje dostatok pozornosti tomu, že množstvo malých môže mať napokon veľký dopad. A to sa určite dá touto smernicou energetickej efektivnosti. Potom tá naša reakcia je absolútne dôležitá, pretože energetický um, trh zatiaľ nevie, aký bude, aký bude dopyt, takže mali by sme my to urobiť e, tak, aby, bol to, aby to bola maximálna flexibilita a zvýšil sa, sa dopyt. A tiež viem, že musíme ešte stále diskutovať o tomto s pánom spravodajcom Turmesom. Je by som chcela, aby spotrebitelia platili maloobchodnú cenu alebo aspoň by boli ocenení za tú energiu, ktorú vlastne úsporia sieti. Ale teším sa na to, čo na to na na toto poviete. Zia. Predseda, ďakujem pekne. Možno by som ja tiež niečo dopodal, e, povedal k tomu. Ja som tiež nie veľmi za tie záväzné ciele, ale čím dlhšie tu počúvam, tým viac prichádzam k tomu, že či by naozaj nebolo by lepšie ustanoviť jeden e, konkrétny cieľ a pritom by členské, o všetkých opatreniach by si členské štáty mohli samé rozhodnúť, pretože každý argument, ktorý som dnes počul, e, je, vždycky počujem od Ingera, že členské štáty toto nechcú, tamto nechcú. A teraz parlament e, by mal rozhodovať podľa toho, čo chce rada, alebo podľa toho, čo my chceme, my ako parlament. Takže vždy, keď sú, máme tieto diskusie, tak vždy potom to skončí na tom, čo rada a ja si myslím, že my, sa musí, my musíme si stáť za našej pozícii. A ak je správna, tak potom musíme ju sa snažiť presadiť. E, Prepašte, že som teda do toho vstúpil. Teraz má slovo pán Kelly. Thank you very much, Mr. Chair. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som predovšetkým poďakovať pánovi Turmesovi a všetkým za ich príspevky dnes do poludnia. Ja si myslím, že Keby by sme mať ciele do roku 2020 a 2050, musíme ich splniť. Ako ich eh, chceme splniť, tak o tom sa môžeme diskutovať ďalej. Ale minimálne mu, to by sa malo každé 2-3 roky sledovať, že aj ako sa vyvíjame a prispôsobovať tomu politiku. Lebo keď nesplníme tie ciele, tak podkopeme všetko, za čím Európska únia stojí a čo sa snaží. A už stačilo nám vôbec s Lisabonskou zmluvou tých zlyhaní. Takže existuje tu veľké možnosti a príležitosti zabezpečiť lepšiu efektívnosť a znižiť e, spotrebu energie všade v hospodárstve. Je pravda, že keď teda nastane konjunktúra v hospodárstve, o čom dúfame, že bude, tak e, zvýši sa dopyt po energiách a to si, s tým musíme počítať. Ale zároveň, keď budeme mať záväzné ciele, tak bude mu viac menej to nutiť prakticky každého, aby sa snažil splniť ten cieľ. To bude signál pre trh, to bude aj väčší signál pre výskum, tak aby napríklad e, auta mohli byť efektívnejšie a keby sme mali cieľ napríklad v autovovom priemysle, že majú mať také a také, e, také a také hodnoty a podobne, dovtedy tak by to nutilo priemysel niečo vymyslieť s lepšou efektívnosťou. A tým by sme vytvorili aj sa tým pádom trh. To isté platí pre budovy. Stretol som sa s o, ľuďmi, s majiteľia alebo majiteľmi alebo developermi v mojej volebnom obvode, ktorí e, sú schopní stavať úplne energeticky efektívne budovy a neveríte, že majú predovšetkým zákazky z Blízkeho východu, kde naozaj skoro nič nestojí ropa. Takže mali by sme uvažovať o tom, e, akým spôsobom dostať budovy do noriem, ktoré, e, respektíve mali by sme zakázať výstavbu budov, ktoré nebudú splňať e, normy energetickej efektívnosti a myslím, že nejde iba o vládne budovy alebo verejné budovy, ale ide aj o ostatné budovy a myslím si, že naše posolstvo či klimatickým zmenám už e, sa mu pomaly začína mu aj verejnosť to prijímať alebo akceptovať a uznávajú to. A k, pán Turmes hovorí, že ak energia môže byť lacnejšia, tak naozaj nie je o čom diskutovať. A Myslím si, že to je potrebné z hľadiska tak životného prostredia, ako aj z hľadiska e, rozvoja ekonomického a európskeho hospodárstva. Ďakujem pekne predseda, teraz pani Kavajo. Uh, thank you very much, Chair. Uh, I will... Ďakujem pekne. Ja sa teda budem sústrediť na článok 3. Myslím, že je veľmi dôležité, aby sme E, nechali na členských štátoch, akým spôsobom e, sa vysporiadajú s týmito cieľmi. Pretože ja mám trošku, obávam sa o tie členské štáty, ktorých e, HDP sa má znížiť. Konkrétne môj vlastný členský štát, naša predpoveď je, že dojde k zníženiu HDP minimálne v najbližšom roku až dvoch. Takže mm, musíme sa pozrieť na to detailne, akým spôsobom sa to prejavuje, tieto čísla v každom našom členskom štáte. Potom druhá vec, si myslím, že návrh pani Ford, ktorý bol podobný tomu, čo hovoril aj pán Videl Kvadrác, že bolo by dobre, keby sme mali te, cieľ spotreby pre hospodárstvo mimo priemyslu a pre priemysel je iný údaj. Myslím si, že to by bolo dobre. Vidal Kvadras hovoril o energeticky intenzívnom priemysle, ale to treba tiež ešte preskúmať, či, e, či dosiahneme kompromisný avšak tak e, ciele spotreby pre e, budovy musia byť, e, to všetko musí byť rozdelené alebo rozhodnuté podľa, v rámci jednotlivých členských štátov a taktiež aj podľa jednotlivých odvetví. Tiež treba byť, e, mať možnosť vidieť výsledok alebo merať výsledok, e, teda mať dispozícii príslušné údaje, pretože tu rozhodujeme o niečom veľmi dôležitom pre budúcnosť našho hospodárstva. Takže ja mám otázku, že tí dvaja, ktorí toto navrhli, či vedia, akým spôsobom by vyzeralo toto riešenie z hľadiska čísel, pretože by to, možno by to mohlo byť riešenie kompromis, no, takže je to zrejme komplexné číslo a riešenie zrejme isté nie je jednoduché, tak aj to číslo asi nie je také obyčajné. Teraz pani Ľubich pán Ďakujem, pán predseda. Ja si myslím, že tu je to veľká šanca práve pre malé a stredné podniky, že keď eh, by sme mohli dosiahnuť eh, tieto ciele v, v rôznych eh, odvetviach a myslím si, že je to práve dobré pre malé a stredné podniky, pretože oni by týmto spôsobom mohli sa dobre tejto veci zúčastniť a myslím si, že tu je aj veľká výzva pre um, Európsky um, dom technológie. Ďalej, čo sa týka článku 3, samozrejme, už sa o tom veľa diskutovalo, o tomto cieli, že či sú náväzné ciele dobré alebo nie, ale určite nie s nejakými sankciami, ale skôr by sme mali také ciele ustanovovať s nejakými stimulmi, alebo by sme mohli motivovať členské štáty určiť určité benchmarky, určité hodnoty a tie vlastne neustále vyhodnocovať pokrok. A tiež e, ten cieľ 2020-2020 akým spôsobom to môžeme dať do súladu s týmito novými cieľmi, že či je tam od, protirečenie, či sa navzájom doplňajú. Myslím si, že to by bolo treba tiež vysvetliť, že ako tieto ciele harmonizujú navzájom. Potom článok 6, tie záväzné systémy. Chcel by som poukázať na to, že príloha 5 určite predstavuje obrovskú byrokratickú záťaž a myslím si, že mali by sme sa pokúsiť o to prípadne pán Štreber, tak ako to on vidí, posudil, že či to vôbec je naozaj potrebné. Vy ste to vlastne už aj povedali, že aj parlament e, by mal zrejme urobiť e, dopadovú štúdiu, kde by pretože napokon ide aj o to, aby aj tie definície, ktoré tu sú uvedené, aby boli postavené na e, realite. Pretože keď chceme vymeniť merače za merače a keď to všetko bude e, zodpovestať a e, padať na tých smart meračoch, tak to celkom jednoduché tiež nebude. Chcel by som tiež e, sa spýtať, aké predpísané opatrenia už, alebo záväzné opatrenia už existujú v členských štátoch. To si myslím, že bolo by dobre zaviesť nejakú komunikáciu medzi členskými štátmi aj nejaký taký inteligentný program, aby sme tu už mohli mať aj veľmi dobrú rozprávu o tom, kto a čo robí. A mohli by sme o tomto diskutovať. Myslím si, že to by aj komisia mohla takisto aj niektoré iné návrhy um, znamenáť ešte aj širšie veci. Ďalej, čo sa týka certifikácie um, priemysle, neviem, či to nie je teraz veľká záťaž pre priemysel. My sme mali práve robiť niečo naopak, mali by sme rozmýšľať, akým spôsobom môžeme stimulovať eh, výskum a eh, vývoj, aby mohli znižovať emisie CO2, ale ešte extra záťaž eh, považujem za to, že by mohlo viesť k masívnej nezamestnanosti ďalej čo sa týka z e, tých e, akčných e, programov, tu tiež, alebo early actions, tu tiež musíme uznať a tí, ktorí teda uz, uz, je, je, je treba to uznať tak, aby to nebolo znamenalo, že tí, čo to nepodporujú, že tí boli nejakým spôsobom demotivovaní. Uh, predseda. Eh, o pol dvanástej príde polské predsedníctvo. Eh, je to tak, je to v programe. Ešte tu mám šiestich prihlásených o slovo plus komisiu a spravodajcu, takže ja by som vás chcel požiadať, keby sa vám podarilo trošku menej rozprávať alebo kratšie hovoriť, tak eh, by ste sa všetci mohli dostať ešte k slovu. Pani Podimata. Much, uh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcel na úvod e, povedať, že e, ako povedali aj kolegovia predo mňou, že iste súhlasíme s tým, že energetická účinnosť je vec, ktorej sa oplatí venovať a jej prínos možno pozorovať v reálnej ekonomike ehm, v prípade malých a stredne veľkých firiem, ale aj domácností a, e, všetky, a u všetkých, ktorých postihla súčasná kríza. My si určite uvedomujeme, že treba stimulovať rast v Európe a nie mimo Európy na Blízkom východe, ako <laughs> odznelo v diskusii. A všetci si iste uvedomujeme, že zlepšovanie energetickej účinnosti je ťažké, pretože vyžaduje investície, ktoré musia byť vynaložené vopred a tie investície Eh, prinesú výsledky, ktoré budú badateľné až po relatívne dlhom čase. A preto si myslím, že financovanie je kľúčom úspechu tejto smernice, rovnako ako bolo kľúče, kľúčom k úspechu smernice o obnoviteľných zdrojoch. A tá podľa mňa je eh, úspechom najmä kvôli systému tarifov, feed-in tarifov, ktoré sú jej súčasťou. My e, vidíme možno veľmi, reálnu, e, veľmi reálne riziko toho, že dojde ku kontrakcii úverov a že sa tým pádom nebudú do reálnej ekonomiky dostávať prostriedky a my môžeme v tejto situácii urobiť podľa môjho názoru dve veci. V prvom rade by sme mali vyvinúť e, tlak na ECP a Európsku komisiu, a snažiť sa, aby definovali aspoň nejaké usmernenia o tom, ako európske banky, ktoré budú mať prospech z trojročného operačného programu s veľmi nízkymi e, úrokovými mierami, ako tieto prostriedky použijú alebo aspoň zabezpečia, aby časť týchto prostriedkov sa dostala vo forme eh, likvidity do reálnej ekonomiky. Druhá vec, ktorú môžeme urobiť, sa nachádza v tomto návrhu a ide o nový článok 2a, ktorý sa snaží zaviesť nové, nové mechanizmy financovania orientované na zvyšovanie energetickej účinnosti, preto aby sme zabezpečili, že všetky tie ambiciozne politiky, ktoré sú súčasťou tejto smernice, dospeli do fázy reálnej. A ja som si istá, že hneď ako bude vytvorený systém financovania energetickej účinnosti, budeme schopní dosiahnuť ciele stratégie Európa 2020, ale ináč nie. Tiež si myslím, že záväzok energetické, energetickej úspory o výške 1,5 nebude stačiť. A posledná vec, pán predseda, sa týka zraniteľných spotrebiteľov. Ja si myslím, že im treba poskytnúť podporu, a to prioritne. Nielen preto, aby sme využili ten náš potenciál energetickej účinnosti, ale aj kvôli tomu, aby neznášali títo užívateľia náklady bez akýchkoľvek prínosov. Táto časť populácie totiž bude mať najväčší problém získavať kapitálne investície, ale môže veľkým dielom prispieť k zlepšovaniu energetickej účinnosti. Poprosím vás ešte raz eh, všetkých, pretože o stručnosť, pretože už budú mať priestor len dva ľudia ináč, eh, pán Zaros. Pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Ono to nie je také jednoduché sa k tejto veci vyjadriť, pretože ide o veľmi zložitú problematiku a ja e, s veľkým rešpektom som si vypočul e, slova, ktoré tu odzneli a e, o tejto veci sa rokovalo aj na výbore Júri, ale ja by som bol veľmi rád, keby sme mohli hovoriť aj o konkrétnych návrhoch pre budúcnosť, pretože my sa chceme e, dopracovať nejaké vyššie mere energetickej účinnosti, to je jednoducho náš obraz budúcnosti, ale um, musíme byť veľmi konkrétni. Ja som veľmi rád, že e, nastupujúce dánske predsedníctvo si vzalo túto tému za jednu zo svojich priorít a som veľmi rád, že e, sa dokážeme zhodnúť na tom, že je potrebné investovať do tejto problematiky. Nie vždy sa nám darilo e, schvalovať dobrú legislatívu v tejto oblasti, ale napríklad v oblasti stavebníctva, konkrétne bytové výstavby, je možné dosiahnuť obrovskú úsporu bytov a keby e, sme zapracovali základy pre takéto e, zvyšovanie efektívnosti už do tejto legislatívy, tak by nám to určite pomohlo. My musíme motivovať členské štáty, aby išli nad rámec e, nejakých základných e, úspor, a to najmä pri novo, novostavbách, e, pretože týmto môžeme ušetriť. A už ešte v tejto chvíli existujú veľké rozdiely v zákonnej úprave tejto problematiky medzi členskými štátmi, či už ide o tepelné čerpadla alebo iné opatrenia a ich podporu, e, medzi členskými štátmi existujú priepasné rozdiely a z tohto dôvodu vidím ako vhodné využiť na toto štruktúrne fondy, ktoré by mohli e, poskytnúť ten prvotný impuls a e, následne by bolo potrebné analyzovať výsledky a podeliť sa o osvedčené postupy. No a ešte posledný bod. Táto smernica Ehm, je kľúčová, ale konkrétne v prvom článku v odseku 3 a následne aj v článku 6 e, sú určité indície, ktoré vo mne vyvolávajú neistotu ohľadom toho, či všetky členské štáty vôbec môžu dosiahnuť tieto ciele. Takže ja nie som celkom presvedčený, že všetky členské štáty každý rok dokážu e, tieto plánované množstva Um, a percenta úspor dosovať. Pán Hene? Ďakujem pekne, pán predseda. Je to dobrý nápad. Na čo by sme mali vyhadzovať, keď môžeme ušetriť energiu? Je to myšlienka, ktorá je teda na úspor energiu, energiu, ktorá je mimoriadne drahá. Tu chcem pripomenúť, že niektorí na, na to jednoducho nemajú. Mali by sme uh, po uspokojiť v podstate, alebo vyhovieť potreb, aktuálnym a budúcim potrebám, ale nemalo by to byť na úkor e, rentability. Tu rentabilitu by sme mali zistiť čo najskôr, pretože sú trhy na, e, na v podstate energie, existujú aj trhy na úspory energii. Ak chceme ušetriť je potrebné zaoberať sa touto otázkou. Prioritne musíme riešiť sektor spotrebiteľa, a vyhnúť sa tým parazitom, ktorí nechcú nič, len peniaze e, z energiu, reagovať aj v rámci produkcie a, a rea- produkcia musí reagovať na normy, ktoré si my stanovíme, sociálne bývanie a drobný majiteľa malých nehnuteľností e, je, viem, že E, je na čase, aby členské štáty nedotovali uh, takéto veci. Sú to tí najchudobnejší, ktoré najviac prispievajú a najviac majú šetriť energie. Mali by sme uh, investovať uh, masívne do tohto sektora a umožniť zároveň obyvateľom, ktoré majú problémy, šetriť. To isté sa týka aj drobných majiteľov, pretože ak vlastnete nejaký malý domček, uh, ak máte problém platiť dane minimálne tisíc eur ročne, mohli by ste dostať 20% zníženie daní na všetky nové investície, ale jednoducho na to nemajú ľudia. E, to znamená tieto dve kategórie obyvateľov, ktoré sú už e, mimo normy, e, v podstate môžu usporiť len veľmi málo. Viac energie sa minulo alebo sa vyhodilo, ako sa vyprodukovalo v Lani. To znamená, e, na jednej strane sa obohacujú sprostredkovateľia a tam takisto je potrebné šetriť. E, čo sa týka produkcie, len veľmi stručne. Keď si stanovíme v tomto parlamente ciele preto, aby železničná doprava bola prioritou a potom musíme konštatovať, že e, doprava cestná napreduje a e, vyhráva nad železničnou dopravou, čiže je tu problém. A čo sa týka priemyslu, ako e, môžeme e, chápať to, že naďalej sa delokalizuje produkcia do krajín, ktoré majú málo energie, nedostatok energie v mene konkurencie, čo sa týka pracovných síl. Tie miliardy eur, ktoré E, míňame na nákup prvotných surovín na výrobu energii. E, je tu obrovská finančná suma, ktorá e, narastá, pretože čím viac máme tovaru na trhoch, tým viac, tým sú drahšie. Mohli by sme mať viac ako 400 miliard, ktoré by sme ušetrili ak by sme nezvyšovali tieto ceny. Druhá otázka, ktorá si tu kladieme, e, je veľmi jednoduchá. Je to otázka energetickej autonómnosti európskeho územia a všetky podmienky produkcie je potrebné v tejto situácii preskúmať. Ďakujem pekne. Ďakujem, e, pani Brent. Pán predseda, pol minúty mi dajte, pretože Chcem e, podporiť to, čo ste povedali vy. Je to pre nás e, strategická záležitosť tu v parlamente. A mňa e, trocha znepokoje, že môžeme diskutovať o tom, čo chceme dosiahnuť, ale prosím, nevychádzajme z tej červenej čery, ktorú načrtla rada. My jednoducho máme svoju úlohu, rada má svoju úlohu a v tomto zmysle si myslím, že pán, pán Oettinger Eh, urobil strategickú chybu tým, že sa nerozhodol podporiť, eh, podporiť záväzné ciele. Čiže ja si myslím, že skúsme získať maximálnu väčšinu pre záväzné ciele a mm, v tomto smere by sme eh, chceli podporiť aj našu tieňovú spravodajkyňu za našu skupinu. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Benson. Vážený pán predseda, na začiatku roka sme tu mali 520 kolegov, ktorí hlasovali za iniciatívu zvýšenia energetickej účinnosti a dnes sa zdá, že výbor je v tejto veci rozdelený. Takže ak takéto rozdelenie bude panovať aj v pléne, keď sa o tejto veci bude rokovať, tak si myslím, že e, komisia a rada potom budú mať príležitosť tejto veci všetky zosekať, ak nebudeme jednotní. Takže ja si myslím, že všetci chceme, aby sa v Európe naďalej produkovalo, aby tu bola výroba. To jednoducho potrebujeme. Výroba je potrebná na zachovanie pracovných miest tu v Európe, ale tiež e, musíme prísť s novými nápadmi. Treba podniknúť nové kroky a investovať napríklad aj do technológie. Už pán Rubik povedal, že sú veľké problémy s, e, s nezamestnanosťou a veľa pracovných miest uniká na východ, teda e, ľudia, sa už nedokážu, ľudia si už nedokážu zarobiť ani na to, aby prežili. A my jednoducho potrebujeme nejakú novú myšlienku, nový spôsob, ako podporiť export. A aj tu sa treba e, pokúsiť, aby sme v tomto rozdelenom výbore našli aspoň nejakú zhodu. Ďakujem veľmi pekne teraz pani Gutierrez Gutines. Ak chcete stručne. Áno, počúvajte. Ďakujem veľmi pekne, hovorí reč, rečnička. Ja som predložila dva druhy pozmeňovacích návrhov. Ja chcem povedať, že ja absolútne podporujem zníženie energetickej náročnosti budov, ale v tejto smernici sa mi zdá, že nie je možné ju uplatniť v tomto, v tejto navrhovanej podobe. Ja nechcem byť eh, negatívnou eh, mm, negatívnou eh, silou, alebo nechcem tu vyjadrovať nejaký pesimizmus, ale to vyzerá, že hráme vopred prehnanú, prehranú vojnu. Jednoducho, my síce máme cieľ, ale nemáme nástroje, ktorými by sme ich dosiahli. A ja sa chcem spýtať, kde sú tie nástroje? Napríklad článok 8. Ako je možné, že na všetkých eh, miestach eh, sa v podstate hovorí o eh, tom, že mm, prebudujeme, zmeníme všetky budovy, že zvýšime energetickú účinnosť. Ako je to možné? Ale napriek tomu v mnohých mestách sa organizuje, organizujú systémy obnovy budov a zvyšovania účinnosti, ale častokrát nie sú na to jednoducho technológie, nie je to možné. Takže ja si myslím, že E, tuto technické jednoducho riešenia nie sú. A ďalej termíny. Hej. My v podstate do troch rokov musíme dosiahnuť nemožnú revolúciu. E, my by sme potrebovali um, armádu úradníkov a my jednoducho nemáme ani technológie, ani kapacitu na to, aby sme Napríklad u mňa, hej, ja, ma, ja platím eh, veľa za, e, za e, kúrenie, ale nie je technológia, nemám technológiu na to, aby som, povedzme, nahradila kúrenie vykurovacím olejom, ktorý je veľmi drahý, je čoraz drahší. Čiže tu v podstate prebieha, áno, klasická vojna na rade, ale tá sa premieta aj sem. Ja som predložil niekoľko pozmeňovacích návrhov, konkrétne pozmeňovací návrh o um, zvyšovania energetickej účinnosti v historických centrách. Tu sú dva, dve riešenia. Buď v článku 1, pardon, v článku 3, že by sme, e, pokiaľ ide o historické objekty, prehodnotili ich význam, alebo e, by sme v podstate zaviedli osobitné indikátory a riešenia špecificky pre historické centra miest. Pretože áno, je mnoho snáh, ale nie sú výsledky a e, tam je ťažké dosiahnuť nejaké riešenie. Čiže ochraňme si e, kultúrne dedictvo a zaveďme špeciálne indikátory e, pre tieto historické budovy. My, my sme hovorili o celkoch a nie o budovách. Celky, celky, historické celky, tak by som to nazvala. Ďakujem veľmi pekne. Dám slovo ešte pánovi Tomisovi a poprosím komisiu, e, pánovi Turmesovi a chcel by som poprosiť komisiu o strpenie. Jednoducho spravodajca musí zareagovať, takže mne je ľúto, ak vám nezostane toľko času. Klod, máte slovo. Ja budem hovoriť veľmi stručne, hovorí pán Turmes. Chcel by som začať e, tými vecami, alebo tými pripomienkami, ktoré odzneli zo strany ľudí, ktorí nie sú tieňovými spravodajcami, pretože s nimi sa stretnem, s tieňovými spravodajcami sa stretnem už aj po obede. Pán Ena, vy máte pravdu v tom, že je treba riešiť otázku energetickej chudoby. Áno, je to pre všetkým článku 6.5, takže musíme si pozrieť sa na to, ako by sme mohli v podstate zohľadniť to, čo ste hovorili o tzv. energetickej chudobe. A je pravda, že Francúzsko veľmi dobre uplatnilo štrukturálne fondy tak, aby zefektívnilo energetickú spotrebu sociálneho bývania a Európa, stredná a východná Európa by si mohla zobrať príklad Francúzska, pretože to je veľmi dobrý príklad. A tým sa vediem k tomu, čo povedal pán Mesaroš. Máte pravdu, že predovšetkým v Strednej a Východnej Európe je to o tom, ako pomôcť investíciám na e, vylepšenie budov v vašich krajinách. Áno, samozrejme, to je o financovaní a štrukturálne fondy, regionálne fondy, ako aj odborná príprava, či to je takisto akési prepojenie k tomu, čo povedal Paul Rubik, e, že musíme e, ľudí v teréne, malé stredné podniky, architektov, inžinierov, technikov, dobre pripraviť, vyškoliť a preto v, článku, v článkoch 13-14 sa snažíme posilniť aj tú oblasť odpodnej prípravy a Pol má takisto pravdu, keď hovorí o tom, že potrebujeme sprievodné opatrenia alebo nástroje, program Energeticko-inteligentná Európa, kde je množstvo dobrých vecí, aby sme podporovali energetickú efektívnosť, odbornú prípravu, školenia a tak ďalej. Musíme v tom pokračovať, pretože v konečnom dôsledku nemôžete jednoducho spraviť len legislatívu. Potrebujete aj nelegislatívne politiky, ktoré doplnia legislatívu. Pani Prodimata, ktorá už odišla, len jedna myšlienka ak všetky súkromné banky v Európe by najbližšie 3 roky dostali finančné prostriedky e, za 1% bez akejkoľvek podmienky. To o tom sa rozhodol pán Draghi. A možno práve preto, že táto kríza je úplne bláznivá. To je jediný spôsob, ako primeť k tomu, aby súkromné banky kupovali štátne dlhopisy. Ale potom si položme jednu otázku, prečo Európska investičná banka nedostáva tie isté podmienky ako súkromné banky. Prečo nedáme Európskej investičnej banke takisto peniaze za 1% v neobedzovom množstve, tak aby mohla investovať do energetickej efektívnosti, do dopravnej infraštruktúry a tak ďalej. A ja si myslím, že tento výbor musí pomôcť pri hľadaní riešenia, pretože v podstate momentálne dochádza k tomu, že Európska investičná banka má stále väčšie rozpetia, pretože akcionári v podstate sú trestaní ratingovými agentúrami, čiže stráca e, rating 3A a potom úverové sadzby pre investičnú banku e, e rastú. E, to znamená, mali by sme v podstate bankám v, v verejných rukách dať také isté podmienky ako súkromným bankám. Pani Kavario, a tým istým, myslím, riešime otázku energetickej intenzity, alebo teda diskusiu alebo cieľov na túto tému. Pre všetky krajiny, ktoré majú e, očakávané, predpokladané negatívne HDP. Ak stanovíme cieľ intenzity energetickej, tieto krajiny sa dostanú do nereálnej situácie, pretože aj keby chceli, jednoducho ten cieľ nebudú môcť splniť. A preto potrebujeme prepojiť túto našu diskusiu a to, čo povedal Alecho, aj to, čo povedala Vicky. Musíme sa pokúsiť dopracovať sa ku kompromisu. Aj pán Girek o tom hovoril, pokiaľ viem. Energeticky intenzívne priemyselné odvetvia je niečo úplne iné ako budovy a teda musíme nájsť riešenie a predložím kompromis v januári, v ktorom sa pokúsim nájsť riešenie bez toho, aby sme vytvárali nejaké diery, pretože chceme zabezpečiť tých 20 a zároveň si musíme dať veľký pozor, aby ukazovatele energetickej intenzity nepredstavovali spôsob, ako vytvoriť nejaké diery, ako som povedal v článku 3. Pán Kelly, neviem, či tu ešte je alebo nie má pravdu, keď hovorí o tom, že tie firmy v Európe, ktoré sú špičkové, eh, čo sa týka poskytovania služieb a pripravujú budovy s tzv. takmer nulovou energetickou bilanciou, budú získavať na trhu. A to svedčí o tom, že tu nejde iba o produkty, ale ide o služby, ide o finančné služby, ide o inžinierské služby. A my môžeme vytvoriť najlepší trh služieb na svete v oblasti efektívnosti, čo nám umožní získať e, v podstate exportné trhy. K tomu, čo povedala pani Grant, záväzné ciele versus záväzné opatrenia. Takže keď sa pozrete na moju správu a predovšetkým na tie pozmenujúce návrhy, ktoré som nastolil v novembri, vytvoril som prílohu, kde sú podrobné národné záväzné energetické ciele. A spravil som to tak, robil som to s odborníkmi. A Nemecko by mohlo byť spokojné, pretože v podstate to je presne to, čo Nemecko už robí. Francúzsko by mohlo byť spokojné, pretože to je presne to, čo Francúzsko slubuje. A, a tak ďalej. Takže Dánske predsedníctvo zobralo túto prílohu, išlo do Berlína, išlo do Londýna, išlo do Paríža, do Madridu a výsledkom prvých rozhovorov dánskej vlády bol taký, že vlády, všetky relevantné vlády, veľké vlády, povedali, v žiadnom prípade nehrozí, že by sme prijali takéto ciele. Čiže ja som sa nevzdal tejto myšlienky, ale tí z vás, ktorí chcú eh, rokovať, ktorí sú profesionálmi negociátormi, musíme naozaj sa snažiť zabezpečiť čo najzáväznejšie a čo najbližšie k 20% ciele. Ale ak sa pustíme do rokovaní iba na túto tému a nebudeme mať nič iné, to znamená, zdáme sa všetkých opatrení, ako chcete potom rokovať, ako chcete vyjednávať, pretože nič iné nemáme v rukách. Eh, keď som bol malý, mladý, tak som hrával v podstate takú hru, kde sa človek vyzlieka a vždy som sa naobliekal, aby som nikdy neskončil celkom holý. Takže takisto by sme mali postupovať aj pri vyjednávaní. Ja dúfam teda, že ja som dobre vybavený na to, aby som dokázal vyjednávať. Pán Girek, musíme si k tomu sadnúť. Neviem, či ste boli na vypočutí s odborníkmi na vypočutí, z toho vypočutia jasne vyplynulo, že e, vzhľadom na ťažkú recesiu, v ktorej sa nachádzame, východoeurópske hospodárstva môžu medzi teraz rokom 2020 zabezpečiť rast niekde okolo 5-5,5-6 ročne. A ešte stále budú pod tou projekciou, základnou projekciou z roku 2007 Myslím si, že máme tu problém, mali by sme lepšie vysvetľovať, čo znamenajú tie čísla v skutočnosti, tie čísla, ktoré navrhuje komisia. Vzhľadom na recesiu je ľahšie dosiahnuť tie smerné čísla komisie, ktoré chceme dodržať, ako tomu bolo vtedy, keď ich počítali v roku 2007. Alecho, keď Alecho hovorí počujete skúsenosti z vyjednávaní. To znamená, čo sa týka kogenerácie, to jasné, ten formulácia komisie nie je vyvážená, pretože na jednej strane máme systémy vykurovania, ďalkového vykurovania, ale na druhej strane musíme zobrať do úvahy priemyselnú kogeneráciu. Takže myslím, že spolu sa pustíme k tejto otázke, do tejto otázky zaintegrovania energeticky intenzívnych priemyselných odvetví, energeticky náročných priemyselných odvetví a tu nebudem zachádzať do tých ďalších detailov, o ktorých si hovoril pani Hall. Myslím si, že ste zdôrazňovali otázky verejného obstarávania. Viem, že to je zložitá téma. Prečo? Pretože zajtra, zajtra v stredu komisia predloží revidovanú rámcovú smernicu o verejnom obstarávaní. Aká je aktuálna situácia? Dnes to vyzerá tak, že keď e, vypíšete verejné obstarávanie, tak môžete kúpiť iba to najlacnejšie, čo v tom okamihu nákupu je najlacnejšie čo je však obrovská prekážka. Keď kupujete eh, chladničku, nemôžete si kúpiť chladničku hodnotenú 3A, ak by bola o 5% drahšia ako tá ladnička, ktorá vás bude stať eh, počas životnosti chladničky oveľa viac. Takže dúfam, že v tom návrhu, ktorý predloží zajtra komisia, prístup k životnému cyklu bude zakomponovaný do toho rámca. A potom E, môžeme sa toho pridržať, toho, o čom diskutujeme v našej smernice. To znamená, ak náklady, celoživotné náklady klesajú, čo to znamená pre energetickú efektívnosť. A to je asi všetko z mojej strany, aj vzhľadom na čas. Tá práca nie je ľahká, ale myslím si, že to zvládneme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Mňa tiež to s tým časom mrzí ale máme tu už hostí, respektíve keď sa tvorí program, tak e, tiež sa nedá počítať vždy s tým, ako čo dlho potrvá. Teraz sme trošku 4 hodiny pozadu, teraz máme tu polské predsedníctvo a tí, ktorí e, chcú ešte odísť, e, tak e, dobro no, by som rád, aby odišli v tichosti. Yes,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 vás pozval k ďalšiemu bodu dnešného programu. Máme tu nášho priateľa, dostatného tajomníka ministerstva hospodárstva, aby sme ho privítali za polské predsedníctvo. Poznáme ho už z viacerých diskusí. A nebadilo by to, keby e, tí hosti, ktorí e, odchádzajú z miestnosti, aby to urobili potichu,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 Mám dnes úlohu informovať vás e, alebo poskytnúť vám krátke informácie, ktoré sa týkali práce Európskej rady v otázkach dopravy, telekomunikácie a energie, otázky energetickej a takisto aj Európskej rady, ktorá sa týka konkurencie, schopnosti v oblasti priemysle, v oblasti po, počas polského predsedníctva rady. Čiže keď, čo sa týka tej, v prípade tej prvej rady, chcel by som povedať, že nemôžeme hovoriť o výsledkoch prác v rade bez toho, aby som povedal, aké obrovské úsilie vyvinulo do tejto práce ešte predchádzajúce maďarské predsedníctvo, pretože v tom čase za, za, tak Európska e, rada, ako aj Euró, rada ako aj Európska rada aj Rada Európskej únie vlastne prijali závery, ktoré vlastne určili smer práce v oblasti energie pre polské predsedníctvo. V období od júla do decembra 2011 sme ako predsedníctvo sa sústredili na dve témy. Na vonkajšiu energetickú politiku, ako aj na smernicu o energetickej efektívnosti. V rámci prvej témy, keďže to bola zároveň aj hlavnou prioritou polského predsedníctva, tak najdôležitejším úspechom rady je prijatie e, záverov 24. E, novembra 2011, ktoré sa týkajú vonkajšej energetickej politiky nelahký proces rokovaní. E, dosiahnutia týchto záverov poukázal na to, ako veľmi Európska únia potrebuje spoločné a, jedno, alebo spoločné a jednoznačné vyriešenie tejto úlohy a ako je dôležité, aby Európska únia na medzinárodnej arene hovorila jedným hlasom. Ja by som chcel obrátiť pozor, vašu pozornosť na najdôležitejšie prvky týchto záverov, ktorý rada prijala, teda rada pre tele, dopravu a telekomunikácie, a ktoré boli potom prijaté aj Európskou radou 9. decembra tohto roku. Poprvé, prijatie koordinácie vonkajšieho rozmeru európskej energetickej politiky, ako aj jasné poukázanie na inštrumenty a štruktúry jej realizácie, pričom sa zachová e, e, rozdelenie kompetencií medzi Európskou úniou a členskými štátmi, ako aj medzi európskymi inštitúciami, e, podľa toho, ako je to stanovené v zmluvách. Ďalej, posilnenie systému koordinácie to znamená, ehm, pri prijímaní spoločných stanovisk členských štátov a Rady Európskej únie, tým, že sa ehm, zavedie pravidelná diskusia v rámci Rady pre dopravu, telekomunikácie, energie, kde sa bude diskutovať na tému vonkajšej politiky a jej strategických aspektov v energii. Po tretie, je treba zhoda v katalógu konsenzus ku katalógu medzinárodných organizácií, v rámci ktorých bude Európska únia um, prezentovať spoločné a koordinované stanoviská. Po štvrté, treba zdôrazniť, že posilnený vonkajší rozmer energetickej politiky EÚ je nevyhnutný pre eh, skutočnú eh, realizáciu troch vecí konkurencie, schopností, rovnovážneho rozvoja a ehm, bezpečnosti zásob. Poďalšie, keďže v duchu solidarity Európska únia bude podporovať všetky členské štáty prostredníctvom Európskej komisie, počas bilaterálnych e, negociácií s tretimi krajinami. Po šiesté, poskytnutie nového impulzu v, vo veci posilnenia rozšírenia energetickej um, jednoty um, prípadne prijatie k energetickej charty európskej ďalej posilniť spoluprácu Európskej únie s tretími krajinami v oblasti eh, vonkajšieho energetického trhu. Eh, to znamená, že predovšetkým našimi susedmi. Po 8. posilnenie energetickej bezpečnosti rozvojom infraštruktúry, zvýšenie bezpečnosti dopravy z energetických zdrojov, eh, takisto zvýšenie bezpečnosti energetických um, jadrových jadrovej energie a Takisto po deviate je potrebné prijať nového spoločného katalógu princípov a po desiate je treba v rámci strategických partnerstiev treba eh, prijať nové iniciatívy s Ruskom, USA, Indiou, Čínou, eh, Brazíliou, krajinami RPA a v tejto súvislosti aj um, zabezpečiť novú, novú dohodu medzi EÚ a Ruskom, ktorá by bola v rámci cestovnej mapy spolupráce s Ruskom do roku 2050. E, do našich najdôležitejších výsledkov možno započítať aj to, že Európska komisia um, bude zastupovať členské štáty v bilaterálnych rokovaniach v otázkach energie s tretimi krajinami. E, v rade sa pracuje nad mm, prijatím rozhodnutia Európskeho e, komisia parlamentu v otázke výmeny informácie mm, v oblasti medzivládnych dohôd. Ehm, tento nástroj spolu so, so, so závedmi rady má vlastne podporiť ehm, vzťahy medzi členskými štátmi a nie mám pochybnosti o tom, že v spolupráci s parlamentom, ktorý už pracuje na tomto projekte, ehm, určite prehodské predsedníctvo ukončí tieto rokovania s úspechom. Ďalším prioritom, ďalšou prioritou v Rade v poslednom pol roku boli práce na projekte Smernice o energetickej efektívnosti. V rámci intenzívnej činnosti polského predsedníctva sa podarilo pripraviť text smernice, ktorý už bol prijatý radou pre transport, a telekomunikáciu energii 24. novembra tohto roku. Polské predsedníctvo, keď pracovala nad týmto legislatívnym textom, sa bola usmerňovaná s princípom elastickosti mechanizmov a jednotlivých prostriedkov Európskej komisie, pričom zároveň aj e, chcela zabezpečiť e, elastické dosiahnutie e, právneho stavu, ktoré umožňuje zvýšiť energetickú efektívnosť o 20 do roku 2020. Stanovisku predsedníctva Všeobecný text predstavuje dobrý základ pre ďalšie predsedníctvo, ktorý e, mohol by dosiahnuť rýchle dohodu e, s Európskym parlamentom, no, k čomu vyzýva aj Európska rada v záveroch z 9. decembra tohto roku. Polské predsedníctvo s uspokojením e, konštatuje, že z práce takisto postupujú aj ktoré sa týkajú ukončenia budovania vnútorného trhu v otázke e, zemného plynu a energetickej energie do roku 2014. V rámci tohto e, je tiež na strane, zo strany členských štátov, národných eh, kontrolných orgánov, regulačných orgánov a tiež aj na úrovni Európskej únie prostredníctvom ACERu, ENCO a Európskej komisie sa všetky tieto práce uskutočňujú. Tieto práce sa týkajú na harmonizácii predpisov, ktoré sa týkajú trhu, a podpory e, regionálnych e, iniciatív a takisto regionálnej integrácie trhov a takisto aj z implementácia zákonov, ktoré sa týkajú vnútorného trhu týchto oblasti. Takže v aj vďaka úsiliu predchádzajúcej maďarského predsedníctva sa podarilo už prijať um, prijať e, smernicu v otázke e, integrácie operačného vnútorného trhu, tzv. REMIT. Takže je tu však e, potreba ďalej pre zabezpečiť neustále konzultácie medzi členskými štátmi v prípade, že sa príjmu rozhodnutie, ktoré by mohlo mať vplyv na energetickú zmes Európskej únie výsledky rôznych stretnutí a konferencií, ktoré uskutočnilo polské predsedníctvo, napríklad neformálne stretnutie ministerov energie vo Vroclavi, v tohto roku ukazujú na to, že je potrebné veľký problémy naozaj riešiť prostredníctvom Európskej únie alebo na úrovni Európskej únie. Chcel by som ešte obrátiť vašu pozornosť na niekoľko ďalších projektov, o ktorých sme diskutovali v Rade. Poprvé je to projekt ktorý sa týka transeurópskej energetickej infraštruktúry. Ministri energetiky dvakrát, teda počas neformálneho stretnutia 19 septembra eh, a formálnej rady 24. novembra pripravili diskusiu o TEN-E a tiež po, po návrhu eh, prác s Európskou komisiou sa začali intenzívne práce nad týmto strategickým materiálom. Po druhé, Európska komisia publikovala projekt prác v otázkach eh, vnútorných fungovania vnútorných e, platform, ktoré sa týkali krízy v Mexickom zálive v roku 2010. E, nemám žiadne pochybnosti o tom, že dánska predsed, dánske predsedníctvo bude pokračovať ďalej v týchto e, návrhoch legislatívnych návrhoch. Najbližšie mesiace budú na Rade Európskej, ako aj v Európskom parlamente, bude množstvo práce, ktorá bude potrebná pre dokončenie vnútorného trhu s energiami, splnenie cieľov Európskej únie v oblasti eh, rovnovážneho rozvoja, ako aj z energetickej bezpečnosti. Chcel by som týmto zaželať všetko dobré danskému kolegovi a aby pracovali na, tých, e, na tom, ako je to v, rada, v záveroch e, rady. Verím, že e, verím, že aj Európsky parlament podporí túto, tento materiál a že budeme mať e, za pol roku e, materiál, ktorý bude veľmi silným dôkazom veľmi dobrej e, uspokojivej medziinstitucionálnej spolupráce. Teraz by som prešiel do toho, čo robila rada v otázke konkurencie schopnosti v oblasti priemyslu. Východiskovým bodom boli dve hlavné iniciatívy v rámci stratégie Európa 2020. Jednak ehm, to pred rokom bola publikovaná eh, integrovaná politika priemyselná v časoch globalizácie, ktorá by mala využívať efektívne ehm, stav alebo zásoby v tom v danom roku. Nesmieme zabúdať, že Európska únia predstavuje európskeho lídra v oblasti inovácie rok, ktorý vlastne prešiel od publikácie tých e, spomínaných dokumentov, sme prijali množstvo iniciatív, ktoré mali vplyv na víziu e, konkurencieného priemyslu v Európskej únii. Stačí spomenúť ten e, balíček noriem, na ktorom sa podarilo dosiahnuť veľký pokrok, ale tiež napríklad aj také oznámenia, ktoré sa týkali prehľadu Small Business Act, kde išlo o z internacionalizáciu malých a stredných podnikov. Polské predsedníctvo za plnej podpory ostatných členských štátov sa snažila zdôrazniť význam priemyslu, aký má osobitne v rámci globálnych víziev. A tak um, aj v záveroch z rady uh, v otázkach uh, konkurencie schopnosti európskeho hospodárstva sme zdôraznili naše uh, presvedčenie, že je potrebné posilniť um, Um, um, legislatívu pre priemysel. Toto predstavuje určité legislatívne iniciatívy v podpore alebo v prospech konkurencie schopnosti európskeho priemyslu. Závery tiež um, podporili to, že je potrebné využívať dobré zdroje, tak aby sa zabezpečila konkurencieschopnosť a prosperita v EÚ. Tiež všade tam, kde je možné mať, e, môžeme ovplyvniť, tak by sme ten vplyv mali využiť. Na báze toho potom bol tu návrh e, Európskej komisie, ktorý sa týkal podobných analýz tzv. competitiveness proofing. Um, Môžu to môžu byť určité veci, ktoré budú e, nemať až taký e, veľkou záťažou pre priemysel. Pracuje sa teda na tom. Na začiatku e, decembra prijala rada také závery, a ktoré sa budú týkať týchto hlavných iniciatív v rámci provinciálnej politiky. Treba zdôrazniť, že texty tohto druhu sú tak na úrovni európskej, ako aj na úrovni členských štátov začiatku decembra rada prijala tiež e, závery, ktoré sa týkali hlavných iniciatív e, vlastní priemyselnej politiky a ich cieľom bolo e, akceptovať stanovisko rady v po, v tých, týchto otázkach a zároveň zabezpečiť odpovednosť podnikov pri internacionalisti malých a stredných podnikov. Polské predsedníctvo tiež dala veľký impuls prácam, ktoré súviseli s jednotným systémom ochrany patentov, um, jednak v legislatíve a jednak aj takisto v oblasti um, z konkurencie schopnosti. Zároveň Taktiež ekonomická dôvera, e, ako si chýba v Európe, tak môže byť, že ešte tie perspektívy budú zhoršené, aj keď sa situácia z, energie zvyšuje, potrebujeme konsolidovať rozpočty a v tomto kontexte potrebujeme podporovať ekonomický rast, pričom nemali by sme umožniť rozhodnutia, ktoré by mohli zabrániť ekonomickému obnove. Preto musíme akceptovať tú skutočnosť, že budúci rok možno nebude predstavovať lepšie zlepšenie alebo výrazné zlepšenie. To znamená, že Európska únia aj členské štáty budú musieť eh, hľadať eh, ďalšie kroky, to znamená zabezpečiť e, konkurencieschopnosť priemysle, zlepšiť ekonomický rast a tým vytvoriť nové pracovné miesta. Toto predsedníctvo nám dalo nádej, že je to možné. To, čo sme doteraz urobili, bolo pozitívne aj vďaka atmosfére e, okolo jednotlivých diskusí v Lubci, to, v júli tohto roku sme diskutovali na konferencii v Sopote a takisto na konferencii v Gdaňsku na téme spoločnej zodpovednosti podnikov. Ďalej v oktobri sme sa stretli s europarlamentármi v Krakove, kde sme diskutovali, ako podporiť spoločný trh. Verím, že táto spolupráca bude pokračovať aj ďalej. Máme spoločný cieľ, um, pretože Európa je, aby, chceme, aby bola sil, silnou, eh, modernou, inovatívnou eh, priemyselnou základňou. Chcel by som teda eh, poďakovať predsedovi Európskeho parlamentu, predsedovi výboru Európskeho parlamentu pánovi Herbertovi Rojlovi za jeho podporu našich, našich otázok a takisto aj za podporu členských štátov, aj takisto za podporu e, poslancov. Bez vašej zaangažovanosti nemohli by sme dnes e, predkladať tie výsledky, ktoré po, e, ktorými končí polské predsedníctvo. Ďakujem za pozornosť. Herr Kaliski darf den Dank zurück. Ďakujem pekne. Pán Kalisky, ja vám takisto môžem poďakovať. Myslím si, že kolegovia v posledných mesiacoch spolupracovali s polským predsedníctvom. Myslím si, že to e, považovali za veľmi presvedčivé a boli veľmi angažovaní v tejto spolupráci. A tak, ako ste vypovedali v závere vašho prejavu, že Európa e, má svoju budúcnosť práve v priemysle, e, to je fajn nemôžeme dostatočne e, e, často hovoriť, že takúto podporu priemyslu musíme však e, poskytnúť prostredníctvom politických rozhodnutí. Medzi ne určite patrí aj napríklad rozhodnutie energetickej efektívnosti. No. no. niektorí sa prihlásili o slovo, teda minimálne jedno, jedna osoba, pani, pani Ďakujem veľmi pekne. Minister zdôraznil viackrát to, že predsedníctvo zohráva veľmi dôležitú úlohu pri vytváraní e, takej priemyselnej politiky a politiky energetického mixu, ako aj energetickej bezpečnosti, ktorá bude podporovať e, ciele Európy. Nedávno e, sa odohral summit v Darbene, ktorý bude mať pomerne veľký dopad na náš hospodársky vývoj. Takže ja sa pýtam, či a aký bude dopad e, Darbenu na európsku ekonomiku, pretože sa tam hovorilo aj o znižovaní emisí. Ďakujem veľmi pekne. Pán Kalinsky, dávam vám slovo, hovorí predseda. Alebo Pardon, pán Gierek sa tiež prihlásil, takže možno dáme slovo najprv jemu, potom odpovie pán Kalinsky. Ďakujem veľmi pekne. Ja mám dve otázky. Takže v prvom rade e, spoločný patentový systém alebo europatent. Polsko si vyslúžilo pochvalu viacerých e, osôb, okrem iného aj pána Barosa, pretože umožnilo a v podstate doviedlo až do e, fázy úspechu e, tento systém alebo návrh európskeho patentu. Bolo doteraz niekoľko pokusov toto nariadenie pozmeniť a myšlienka rozdelenia Európy e, v otázke licenčných poplatkov um, a E, otázka 50-percentného poplatku za patenty e, sa zhodli s odporom, ale ja sa chcem, ja sa chcem spýtať, či e, bude, budú používané indikátory ako napríklad počet obyvateľov alebo niečo iné. A tiež teda chcem počuť jasnú odpoveď na to, že či áno alebo nie. Um, pretože ja som k tomuto nedostal odpoveď, keď som sa pýtal spravodajcu, teda spravodajcu k správe o energetickej účinnosti. Čiže je možnosť, aby krajina Európskej únie náhle povedzme, zvýšila svoju energetickú účinnosť o 20 a zároveň túto mm, spotrebu energie zvýšila. Das nehmen wir mit auf. Herr Dobre, ďakujem veľmi pekne. Pán, takže pán Kalisky, máte slovo. No, um, ja začnem najprv s otázkou váženej pani poslankyne. Takže k stavu eh, hospodárstva jednotlivých ekonomík. Ja by som skôr sa chcel vyjadriť k celkovej ekonomike, pretože unilaterálne záväzky v oblasti úspor e, nebudú mať až taký význam, ak sa nepripoja aj ostatné krajiny, pretože sa tým len zníži e, konkurencieschopnosť e, európskej ekonomiky. To pre nás jednoducho nebude dobré. A to kvôli e, javu, ktorý nazývame carbon leakage alebo únik uhlíka. Teda presúvanie e, činností, ktoré produkujú uhlíkaté zlúčeniny mimo Európskej únie. A kvôli tomuto sa emisia neznížia, ale zvýšia celkovo na svete. A preto v Darbene bola dosiahnutá dohoda, že do roku 2015 bude dosiahnutá globálna dohoda, ktorá sa bude vzťahovať na všetky krajiny vrátane krajín rozvojových a budú zavedené clá, ktoré na základe emisí e, budú uvalené na jednotlivé krajiny v takej výške, aby odrážali ich emisie. A e, ja sa chcem teraz e, rečnícky spýtať, do aké miely Európska únia skoordinovať na najvyššej úrovni, aby sme v Darbene hovorili jedným hlasom. My sme urobili, eh, čo bolo v podstate našou povinnosťou. V oktobri na rade sme schválili mandát a eh, dosiahli sme tam dohodu o tom, ako budeme vystupovať. Ale je potrebné ešte pred Darbenom dosiahnuť e, ďalšie dohody a všetky krajiny, ktoré sa zúčastia na samite, budú musieť prevziať určitý záväzok. No a my by sme chceli dosiahnuť udržateľný cieľ a to, aby tento cieľ podporili všetci zúčastnení. A teraz k pánovi profesorovi Gierekovi. Ja to poviem takto. Najprv tej poslednej otázke veľmi stručne. Vy ste sa pýtali na energetickú účinnosť a tu je moja odpoveď jednoznačné áno. Teda áno, je možné zvýšiť energetickú účinnosť a zároveň e, v podstate neznížiť celkovú spotrebu, ale pokiaľ ide o jednotný patent, tak e, polské predsedníctvo by chcelo e, v tejto veci pokročiť čo najviac, respektíve chcelo pokročiť počas svojho pôroka, ale e, bolo treba zohľadňovať aj kompromis, ktorý v podstate doteraz je rozvíjaný, alebo teda snažíme sa o ňom rokovať a trvá to už 30 rokov, takže e, v tejto otázke sa nepodarilo dosiahnuť zhodu so Španielskom a Talianskom, ale napriek tomu polské predsedníctvo udelilo týmto činnostiam takú hybnosť a taký smer, že e, sa črtá možná dohoda, pričom Taliansko sa pripojilo k skupine krajín, ktoré podporili spoločný patent. My sa z toho tešíme a, a chceli by sme sa poďakovať aj, spol- aj Európskemu parlamentu za spoluprácu a podporu, pretože tento kompromis, ktorý umožňuje to, aby spoločné patenty boli v troch jazykoch, v angličtine, francúzštine a nemčine vydávané, e, tak tento mm, návrh alebo tento kompromis bol skutočne veľmi problematický a počas nášho predsedníctva sme mu venovali veľa pozornosti. Ale je, bude teda možné e, snáď dosiahnuť dohodu na tom, že spoločný európsky patent sa bude vydávať v týchto troch jazykoch a že toto dúfame bude časom akceptovateľné pre všetkých. Ehm, pokiaľ by to tak nedopadlo, tak ehm, potom potrebujeme využiť ešte poslednú príležitosť a to ten systém posilnenej spolupráce. A teraz k rozdeleniu prostriedkov medzi systém jednotného patentu a EMTA. Toto by fungovalo dobre eh, pre krajiny, ktoré majú povedzme nízku patentovú aktivitu, Takže si myslím, že je to pomerne výhodné. Ďakujem veľmi pekne, pán Ransdorf. Ďakujem veľmi pekne vám, pán predseda. Ja mám veľmi stručnú otázku. Tu v Európskom parlamente sa rokovalo o správe o uzatváraní baní. E, pre Polsko je však e, uhlie veľmi dôležitou surovinou a ťažobné aktivity sú veľmi významnou oporou nášho priemyslu. A preto by som sa chcel spýtať, ako to vyzerá e, z pohľadu polského predsedníctva, ako to vyzerá s otázkou čistého využívania uhlia. Môžem zareagovať tým, že potvrdím to, čo tu bolo povedané, že pre polské hospodárstvo je veľmi, sú bane veľmi dôležité, baníctvo veľmi dôležité a to nie len pre polské hospodárstvo. Podľa mňa tu je jeden problém, ktorý sa týka toho, čo e, sa nazýva čistá, e, čistá energia. Je to zvyšovanie výroby Eh, energetickej energie, eh, energie v eh, všetkých elektrárniach a o aké percento. Hovorili sme o budúcej cestnej mape pre energetiku do roku 2050. Teraz sa o tom diskutuje na skupine na vysokej úrovni. Máme pocit, že podpora tzv. čistých uhlíkových technológií, bez ohľadu na to, ako ich zadefinujeme, predstavuje základnú súčasť EU energetickej politiky. Takisto na rôznych fórach sme diskutovali počas polského predsedníctva práve o tejto otázke. Keď sa už nikto nehlási o slovo, tak potom by som mohol toto uzavrieť túto rozpravu. Chcel by som poďakovať aj pánovi profesorovi Kalinskému, aj polskej vláde. Ja osobne si myslím, že to bolo veľké predsedníctvo, teda bola vynikajúca spolupráca a viaceré projekty ste realizovali a dosť, dobili do konca takže to e, aspoň ste, e, postarala sa či aspoň trochu o to, aby sa tiež e, aj pohľad takého realizmu bol vnesený a tiež sme vrátili našu pozornosť viac na priemysel a myslím si, že to bolo veľmi napomocné a verím, že aj v najbližších rokoch nás to bude aj sprevádzať takýto, takáto nálada Takže budeme ešte ďalej spolupracovať. Ďakujem pekne za informácie a spoluprácu a prosím, odkažte to aj vašim ďalším spolupracovníkom, že im ďakujeme. Ja ešte raz chcem bardzo srdečne... Dovolte, aby som ešte raz poďakoval srdečne za spoluprácu pánovi predsedajúcemu, všetkým parlamentárom, všetkým členom nášho výboru, pretože bez ich vašej pomoci by naša realizácia našich zámerov a priorít bola by nemožná. A takisto by som chcel ehm, z celého srdca v mene polského predsedníctva zaželať kolegom ehm, Dan, zaželať danskému predsedníctvu čo najlepšie výsledky. Ďakujem pekne. So, damit ist diese Sitzung... Predseda, tým sme dnešnú schôdzu ukončili. takže dostali ste tých 10 minút ako darček, tak e, pozývame vás teda na drink, všetci sú e, pozvaní. Ďakujem.